Good morning. Dobré ráno. Takže vítam vás na zasadaní podvýboru pre ľudské práva. Umožnite mi privítať vás po španielsky, pretože si myslím, že by sme mali využiť služby našich vynikajúcich tlmočníkov. A začneme dnešnú schôdzu. Výmena názorov ohľadom situácie v súvislosti s ľudskými právami v Sýrii. No ale ešte predtým by som chcela privítať skupinu návštevníkov, ktorých sem pozvala kolegyňa eh, Raja Šaba z Indického parlamentu. Dobre som to vyslovila. Hlavným cieľom tejto návštevy je eh, viacjazyčnosť. My o tom vieme veľa. Takže Dáme vám príležitosť si vypočuť niektoré jazyky, ktorými to hovoríme. Taktiež ich zaujímajú niektoré aktivity tohto výboru a vyjadrili záujem o našu schôdzu. Táto návštevnícka skupina je vedená pánom Šomašekarom, ktorý je riaditeľom služby eh, alebo oddelenia pre tlmočanie. Chcela by som povedať, že Viacerí členovia tohto podvýboru tu nemôžu byť, alebo prídu neskôr, pretože zároveň sa konajú ďalšie schôdze, napríklad schôdza skupiny, pracovnej skupiny pre Balkán. Ako viete, tak situácia je tam veľmi komplikovaná. Ale ďakujeme veľmi za vašu návštevu. Taktiež chceme poďakovať za účasť pravodajcom. No a teraz najprv schválime program. od 15. oktobra nebola žiadna iná plenárka, takže nemáme žiadne e, urgentné uznesenia. A čo sa týka e, zápisnice z 1. oktobra, tak pokiaľ nikto nenamieta z mojich kolegov, ktorí tu sedia, tak môžeme zápisnicu schváliť. Áno, dobre. Takže zápisnica je schválená. A nemáme žiadne oznámenie predsedajúcej. Takže prejdeme k prvému faktickému bodu programu. Výmena názorov situácie v oblasti ľudských práv v Sýrii. Za posledných pár mesiacov pozornosť sveta, ale preto všetkým Európy, sa sústreďuje na tzv. tečeneckú krízu ktorá priamo súvisí s tou hroznou občianskou vojnou, ktorá e, drví Sýriu. A my nezabudame na to, ako je tam situácia v Sýrii, pretože vláda a e, rebeli sa e, útočia tvrdým spôsobom v obývaných oblastiach. Sú tam taktiež úmrtia, vraždy civilistov, Taktiež sa tam zhádzajú barelové bomby, ktoré decimujú e, teda to obyvateľstvo, extremistické skupiny, predovšetkým islamský štát. E, systematicky a všeobecne e, ľudí vykoristujú a zaobchádzajú s nimi zle. Ďalej sa tam javia ako deti, detskí vojaci, únosy, mučenie taktiež vláda e, náhodným spôsobom zatýka rôznych ľudí, mučí ich a mnohí z nich zomreli vo väzbe. A sú správy, ktoré naznačujú, že taktiež e, v súvislosti s využívaním bomb je mnoho strát na životoch a Taktiež sa využívajú nové typy zbraní, sú tam totiž ruské e, ozbrané zložky, ktoré spolupracujú s e, vládnymi zložkami. No a vzhľadom na charakter týchto využívaných zbraní, civilné obyvateľstvo e, je ešte viac ohrozené. Dnes tu vítame pani Jasmine Alawi, ktorá je koordinátorkou Eh, politiky v, v rámci Rebuild Rethink, to je memovaná organizácia. A teraz eh, žije v Spojenom kráľovstve a bude hovoriť o civilnej ochrane. A taktiež koleg, pán Nadim Chory, ktorý tu ešte nie je, ktorý je zastupcom riaditeľa eh, Human Rights, v eh, Human Rights Watch pre eh, oddelenie ľudských práv. Bude hovoriť o dopade využívania tejto munície v Sýrii. Pán Chury, počujete? Yes, I can hear you. Estupendo. Nosotros les... Počujete nás? Áno, počujem vás, aj my vás počujeme. Takže teraz eh, vás teraz ešte chvíľu necháme a musíme... Mnoho ľudia sa chcú vyjadriť, takže každý bude hovoriť len krátko. Teraz odozdávam slovo pani Nalawi, maximálne na 10 minút. Ďakujem. Rebuild Society. Ja som tu za spoločnosť Rethink Rebuild. To je e, spoločnosť mimovládna organizácia, ktorá sídli v Spojenom kráľovstve a taktiež e, reprezentujeme viac než 100 sírskych občanských e, organizácií. V Sýrii e, v 2011 začali mierové protesty, na ktoré zareagoval Asadov režim a stále eskaloval násilie, porušoval základné ľudské práva, mučil, využíval snajprov, barelové bomby, tanky, leteckú muníciu a skutočne v obrovskej miere porušoval ľudské práva, mučenie, znásilňovanie, eh, v podstate myznutie ľudí, porušovanie základných práv a slobôd. O tom eh, už existuje dokumentácia, ale ja chcem hovoriť o v podstate plošnom bombardovaní zo strany Asadovho režimu a čo môžete vy robiť, aby ste tomu eh, uľavili. Napriek tomu, že väčšinou obetí sú sírsky civilisti, tak tento konflikt nie je sírským problémom. Nie je to dokonca ani len regionálny stredovýchodný e, problém. Je to v podstate niečo, čo má dopad aj na bezpečnosť Európy. Vy ako Európania máte tri hlavné problémy, ktoré premenia zo Sýrie. Chcem hovoriť stručne o každom jednom a ako e, z čoho pramení. Sýria to je najhoršia humanitárna kríza od e, druhej svetovej vojny a skutočne sa so situácia zhoršia v súvislosti s medzinárodnou spoločnosťou. 4 miliardy eur e, prúdili z EÚ do Sýrie na humanitárnej pomoci a my sme za to vďační. Ale napriek tomu, napriek všetkej tej pomoci sa humanitárna kríza stále zhoršuje. Podľa sírskej siete pre ľudské e, práva Väčšina e, úmrtí ide na svedomie leteckým útokom, barelovými bombami a leteckým náletom. A preto je treba e, vystupňovať humanitárne úsilie z Európskej Eh, únie. Druhým problémom je utečenecká kríza. Je to problém, ktorý sa stále zintenzívňuje, už je skutočne alarmujúce a je vidno, že Európa má problémy riešiť túto krízu. My sme vďační za veľkorysosť niektorých európskych partnerov. Predovšetkým sa poďakovať Švedsku a Nemecku za to, že podporili tisíce sírskych utečencov, ale bohužiaľ ani toto nie je udržateľným riešením, pretože my, sírčania, sa chceme cítiť bezpečne u nás doma. A tu by som chcela povedať, že 70 sírskych utečencov v nedávnom prískume v Nemecku povedali, že utekajú predovšetkým pred Asadovým režimom a predovšetkým pred e, osrolovaním z minometov a využívaním barelových bomb. Problém, čo máme v Sýrii, je taký e, aj, že je tam extrémizmus skupina ako ISIS, ktoré hrozí aj Európe. A E, útoky napríklad v Kodani e, ukázali, e, ako teda vyzerá konkrétne takéto násilie. Ale obrovská hrozba pochádza aj od Asadovho režimu, pretože Asad od začiatku sa snažil posilniť svoju pozíciu ako jediná v podstate dôveryhodná alternatíva v krajine a snažil sa Eh, nutiť ostatných, aby si vybrali medzi barbarstvom jeho režimu a barbarstvom eh, islamistov. A teraz vidíme, že na, miesto toho, aby bojoval proti ISIS, tak eh, bombarduje civilistov, pretože Asad nebojuje proti extrémizmu, ale ho využíva na plnenie vlastných cieľov. Takže pokiaľ chcete v Sýrii niečo ovplyvniť, tak sa musíte sústredovať na Asadov režim, ktorý podporuje extrémizmus. Okrem toho, eh, napríklad aj ra, ruský, ruská účasť v Sýrii, ktorá je ilegálna, že posilňuje Asada. 450 eh, E, sírskych civilistov bolo zatiaľ zabitých následkom ruských náletov a taktiež ISIS e, v, na severovýchod od Alepa mohol o 100 kilometrov postúpiť po ruských náletoch. Takže v podstate ruské nálety napomohli ISIS, aby získal si viac územia. Takže máme tri problémy v Sýrii. Máme tam humanitárnu krízu, máme tam utečeneckú krízu a máme tam hrozbu extrémizmu. Všetky tieto problémy nás ako neg- sírskych civilistov negatívne ovplyvňujú, ale nepriamo ovplyvňujú aj vás, Európanov. Takže musíme uznať, keď chceme vyriešiť krízu v Sýrii, tak ako prvé musíme uznať, že naše záujmy sírskych civilistov a vás, Európanov, sú e, v podstate v rovnakej kategórii. Takže moje posolstvo je, že pokiaľ si chcete posilniť vaše vlastné záujmy, tak by ste mali chrániť európskych eh, sírskych civilistov. Minulý týždeň na Rade ministrov zahraničných vecí bolo povedané, že treba chrániť civilistov. My, eh, sírčania, už nepotrebujeme žiadne ďalšie bomby, potrebujeme ochranu a moje posolstvo je, zastavte primárneho eh, vraha sírskych civilistov, to je Asadov režim a jeho plošné barelové bombardovanie Taktiež by sme chceli e, podporiť vznik e, nebombardovacej zóny. No a tým, že sa poskytne e, základná ochrana, taktiež to spomalí prúd utečencov. Vážení poslanci, rada by som povedala, že veľká väčšina sírčanov nechce ani týrana, ani teroristu, aby im vládli. A my, ako všetky národy na svete, chceme slobodnú, demokratickú a pluralistickú krajinu a táto zóna, v ktorej sa nebude smieť bombardovať, nám toto umožní, alebo to bude taký začiatok. E, Nebombardovacia zóna to je realizovateľný začiatok podľa vojenských expertov. Toto by napomohlo tomu, aby už sa nevykonávali plošné bombardovania. Tým, že Európa bude ochraňovať sírskych civilistov, tak e, tým umožňuje aj lepšie politické riešenie. Pokiaľ zabráni režimu vo vraždení civilistov, e, v tom prípade e, režim bude ochotnejší diskutovať za negociačným stolom. No a teraz sa pozrieme na rok 2013. Vtedy Rusko a režim sa dohodli so Západom ohľadom chemických zbraní a to bol vtedy, keď Západ povedal, že nebude tolerovať, že Asad využíva chemické zbranie. A myslím si, že toto je treba urobiť zas. A tí, ktorí ste skeptickí v súvislosti s nebombardovacími zónami, tak ja sa pýtam, máme nejakú alternatívu, ktorá by dobre ochránila civilistu a zabraň, e, zamedzila teda toku utečencov? A tým, že budete brať stále viac a viac utečencov, tak sa nič nevyrieši. Ani humanitárna pomoc nič nevyrieši. My sme vďační za oboje, ale to nie sú držateľné riešenia, to sme si vedomi. Taktiež e, ten prístup toho, že je treba len bombardovať ISIS, tak to nepomôže. Videli sme to. Koalícia, e, ktorú viedla, e, viedli Spojené štáty, tak oni bombardovali, ale v podstate sa nechránili civilisti a malo to aj na nich negatívne dopady politické riešenie prostredstvom špeciálneho vyslanca eh, OSN eh, v Sýrii Totiž to teda nebolo žiadne dobré riešenie, prinieslo žiadne výsledky, takže potrebujeme sa snažiť o politické riešenie, ale zároveň sme si vedomi toho, že treba vytvoriť priamo v teréne dobré podmienky pre e, životaschopný politický proces, aby sme prinútili Asadov režim sadu negociačnému stolu. No a vy ako výbor alebo podvýbor pre ľudské práva som si istá, že ste si vedomi toho, že najzákladnejším právom je právo na život. Pokiaľ toto právo nie je rešpektované a dodržiavané, tak už potom žiadne ďalšie práva nezostávajú. Preto potrebujeme v Sýrii ochranu, preto potrebujeme nebombardovaciu zónu. A dnes vás žiadam ako zastupcov eh, najväčších národov na svete, aby ste urobili niečo pre, pre Sýriu a pre sami pre seba a aby ste eh, chránili sírských civilistov. Ďakujem. Thank you very much, Mrs. Ďakujeme pani Nalawi za tú veľmi, ten veľmi intenzívny a výrazný prejav. Pán Nadim Huri, vítam vás tu tiež. Prepačte, ja som hovorila po španielsky a nevedomala som si, že nemáte tlmočenie, takže on je zastupcom riaditeľa oddelenia pre Stredný východ a Eh, Severnú Afriku Human Rights Watch a bude hovoriť o využívaní klastrovej munície a súvisiacich eh, otázkach. Máte slovo na 10 minút. Ďakujem, dúfam, že ma počujete. Chcel som hovoriť o klastrovej munícii, ale všeobecnejšie o v podstate o plošnom bombardovaní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 these new large-scale offensives and to ensure that we have some safe space uh, to go and I'll stop uh, here. Thank you so much, <clears throat> Mr. Hurry. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Hurry. No už uh, posledná minúta bola trochu technicky poznačená, takže uh, vaša uh, správa veľmi deskriptívny a tvoril to správny kontext na diskusiu o situácii. No a teraz by som rada dala slovo mojim kolegom. A ako prvá dostáva slovo pani Loch. Bíler, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne aj obom SP expertom, ktorí nás informovali. No, pani Nalavy, vy ste hovorili o zavedení bomby, teda pardon, zóny bez bombardovania, tak eh, ja sa chcem spýtať, ako to vidíte konkrétne, čo sa môže stať, ako myslíte, že by to mohlo postupovať a pokračovať, pretože keď eh, Rusko sa tak aktívne zapája, zdá sa, že to bude veľmi komplikované a zamysleli ste sa nad tým, čo keď to nebude fungovať. No a ďalej otázka, na objasnenie pre pána Harryho. Poznáte tú klastrovú muníciu, ktorá sa používa a ktorý z členských štátov stavil používanie klastrových munícií, neviem, či všetkých 28 štátov. Skupina zelených, naša skupina sa snažila prijať uznesenie o vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, ktoré sa v Sýrii, ktoré v Sýrii páchá Asadov režim, ale nepodarilo sa nám to. A to zastalo ešte predtým, než Rusko sa začalo aktívne zapájať a vojensky zapájať No a mysleli sme, že po zapojení Ruska, angažovaní Ruska, sa situácia ešte viac komplikovala, takže ja neviem, ako to vidia iné politické skupiny, ale je jasné, bez ohľadu na to, či príjmeme uznesenie v parlamente alebo nie, že sú to závažné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktoré Asadov režim a jeho spojenci páchajú. Takže myslíme, to nemôže zostať beztrestné. A samozrejme, vaša organizácia sa volá Rebuild, eh, Rethink, obnová zmena myslenia, no a k tomu patrí v sírskej spoločnosti trestanie vonových zločinov, a takže potrebujeme teraz prímerie a z dlhodobého hľadiska bude musieť byť potrestaný alebo za tým na zodpovednosti. Zamysleli ste sa nad tým, aký súd by sa mohol zaoberať vojnovými zločinmi spáchanými v Sýrii, pretože Bezpečnostná rada OSN chce tento prípad postúpiť na Medzinárodný vojnový súdny dvor. Čiže čo myslíte, aké by to malo byť? Mal by to byť hybridný súd, mali by sme zdržať Rady bezpečnosti. No a teraz v rámci naliehavých situácii a naliehavosti situácie ste upozornili mi samozrejme E, vieme, čo treba robiť. Viem, že Mogherini sa stretáva s nemeckým ministrom zahraničných vecí a viem, že on si uvedomuje, čo sa deje, ale myslím, že treba presvedčiť Rusov. Ako ste povedali, oni sú v pozícii ochrániť civilistov. A ďalej k otázke utečencov. V nedelu sa uskutoční e, summit zvolený pánom Junckerom a zdá sa, že mnohí sírčania idú západu balkánskou cestou. No a preto niečo sa dá povedať. Ja vyzývam e, členské štáty, aby dodržali svoje záväzky, že si lepšie prerozdelili utečencov, keď prichádzajú prvýkrát do Grécka, ale bohužiaľ členské štáty mali záväzok, že príjmu, že si rozdelia 120 tisíc utečencov a minister zahraničných vecí z Luxemburska hovorí, že menej ako 100 bolo, bolo mm, premiestnených. Ďakujem, ďakujem pekne pani Loch Píler. A slovo dostá teraz pán Demesmaker. Ďakujem pekne, ja budem pokračovať po holandsky. No. Ja sa pripojím k slovám pani Píler. Ja myslím, že Rusko nesie veľkú zodpovednosť. Situácia v Alepe je mimoriadne znepokojujúca 10 tisíce ľudí minulý týždeň opustil krajinu a teraz prví z nich prichádzajú na Balkán. To je najhoršia kríza od druhej svetovej vojny. Je to skutočne hrozné. A tu má nie, nie len nepriame, ale práve bezprostredné dopady na nás, pretože my musíme riešiť prílev utečencov. Je to skutočne obrovská výzva a ja mám tiež dojem a myslím, že ruský, ruská vojenská intervencia vec nezjednodušila, ale práve naopak situácia, ľudskoprávna situácia pre občanov sa v podstate len zhoršila. Napriek spôsobu, ako používa barelové munície, klastrové bomby a tak ďalej. Takže ja neviem, prečo v parlamente ešte niektorí sympatizujú s tými, ktorí zodpovedajú za túto situáciu. No. Treba bojovať eh, samozrejme proti eh, eh, islamskému štátu a tým samozrejme ale s Asadom na strane Asada sa podporuje jeden z najväčších zločinov proti ľudskosti. Vieme aj z iných konfliktov, v ktorých sa Putin zamiešal, že treba sa skutočne snažiť vyvíjať tlak musíme spolupracovať s našimi spojencami v USA, pretože oni majú v rukách kľúč. Oni no, máme medzinárodné princípy, medzinárodnú zodpovednosť. My nesieme zodpovednosť za to, aby sme poskytovali pomoc. Je tu o ľudí, ktorých život je v ohrození a je veľmi ťažké žiada tieto princípy a ja sa tiež pýtam, ako to môže a musí medzinárodné spoločenstvo urobiť, pretože že zasiahneme priamo na mieste a to sa momentálne nedieje. Čiže to je problematické. Neexistujú jednoduché riešenia, myslím. Jedna z možností spočíva na severnej hranici v Turecku vybudovať bezpečnostný koridor. Čo si vy o tom myslíte? Je to možno jedna z alternatív. A inak súhlasím s otázkami pani Loch Píler. Bolo by dobré, keby sme mohli zriadiť nejakú zónu bez bomb, ale otázka je, ako konkrétne to realizovať. Ďakujem pekne, pán Demesmaker. Slovo teraz dostáva pán Henkel. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a za to, že ste nám detálnejšie predstavili túto hroznú situáciu, ktorá je skutočne veľmi znepokojujúca. A ja mám len jednu otázku, ktorá sa týka počtu utečencov, e, ktorí momentálne prichádzajú do Európy. Zase vy hovoríte, že na to, aby sme to zastavili, treba zastaviť Asada. Ak to nebude možné, však čo sa dá ešte robiť, aby sme zastavili tento obrovský prílev utečencov? Ďakujem veľmi pekne za stručnú otázku. No a teraz im môžeme vypočuť pána Patrika Kostela, ktorý je vedúcim oddelenia pre Blízky východ a Severnú Afriku v rámci ESVČ. Na 5 minút máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. No, možno len stručne. Ja súčasnú situáciu v oblasti ľudských práv. Ja súhlasím s rečníkmi, že je to hrozné hovoríme o 250 tisícoch obetí eh, 7,6 milióna eh, je interne presídlených a 4 milióny utečencov. Medzinárodný vyšetrovací výbor nezávislý nedávno vydal svoju správu v auguste a ukazuje, že čísla sa zhoršujú, že hlavné obete konfliktu sú civilisti, hlavné ženy a deti Vlastne, že vládne sily páchajú zločiny proti ľudskosti, ako aj rôzne povstalecké skupiny. Už od vydania správy sa situácia ešte zhoršila. Rada jasne povedala, že názor na vojenskú intervenciu Ruska a letecké útoky No, len vojensky zostruje situáciu a to nevyrieši problém. Bola tu osobitná kritika či záverom rady k tomu, že ruské útoky že to vytvára riziko zhoršenia politického procesu a len prehlbí humanitárnu krízu. A tak ako povedali poslanci, tak otázka je, čo môžeme my spraviť. Samozrejme, EÚ a európske inštitúcie a členské štáty budú pokračovať, pretože musíme robiť to, čo môžeme na zlepšenie situácie, podporou utečencov, budeme pokračovať, ja na najväčším dolorom v situácii, eh, keď eh, humanitárny systém je mimoriadne zaťažený, konkrétne v strane ľudských práv. Podporujeme vyšetrovací výbor politicky a finančne a Už eh, musíme niektoré informácie udržať v tajnosti z jasných dôvodov. A ako ste povedali, je jasné, že to nevyrieši problém a nevyrieši to eh, krízu. A opätovne rada to veľmi jasne povedala, že jediné riešenie bude politický proces, ktorý povedie k transformácii na základe ženovského procesu. No a v situácii, kde je viacerí aktéry v sírskom konflikte, no a to e, vyžaduje tiež od tých regionálnych aktérov, aby diskutovali a vyžaduje si to podporu dovania dôvery, čo umožní medzinárodným aktérom a aktérom v rámci Sýrie, aby našli cestu na ukončenie konfliktu. No a v tomto kontexte, ktoré vplyvňujú Všetky strany treba, aby jasne povedali režimu, že implementácia rezolúcie eh, Rady bezpečnosti OSN 2139 eh, musia byť úplne, úplne implementované. No, to sa nedá urobiť bez toho, aby sme hovorili s Rusmi, s ostatnými stranami, ktoré majú vplyv na režim, ktoré podporujú tento režim ako to znamená, že treba hovoriť s aktérmi, ktorí podporujú opozíciu. Vieš, kde je EU. V rámci detálnej diskusie ministrov zahraničných vecí, tak potom no, pri je jasné rozhodnutie o proaktívnej angažovanosti so všetkými stranami na podporu participácie v procese OSN, pretože v konečnom dôsledku to bude ako dosiahnuť politické riešenie. A ja prijímam body, ktoré tu zazneli dnes k tomu, No, nie som si istý, či toto je spôsob, Čiže musíme dosiahnuť ukončenie konfliktu a zatiaľ čo musíme robiť všetko, čo je v našich silách na ochranu civilného obyvateľstva, situácia, kde, situá- kde konflikt pokračuje, e, tak e, jediná ochrana pre ne v konečnom dôsledku bude politické riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kostelo. Snažili sme sa obnoviť spojenie pánom Harim, ale o, myslím, obávam sa, že ten, túto poslednú časť si nemohol už vypočuť. V každom prípade sa budeme snažiť obnoviť spojenie do konca tejto časti zasadnutia. No a vtedy dostane slovo pani Nalawi. Ja som tiež však chcela ešte niečo povedať k pozícii výboru pre ľudské práva a hlavne k našej pozícii k varolovým bombám. My sme tiež verejne odsúdili tieto útoky a použitie barlových náloží, no a snaži, e, žiadame oficiálne vyšetrenie, pretože podľa medzinárodného práva je zakázané používať barlové bomby. A preto sa krajiny EÚ snažia zabrániť štátom, aby ich používali. Pán Kostolo to už tiež povedal, že predovšetkým cestou dialógu so zúčastnenými stranami, s tými stranami, ktoré majú najväčší vplyv, sa dá nájsť riešenie. Len tak môžeme vyvíjať tlaka a angažovať sa za to, aby barálové bomby neboli použité proti mm, civilnému obyvateľstvu. A že súčasne treba vytvoriť prostredie, v ktorom sa pracovať na tom, aby Assad bol postavený pred vojenský súd. Myslíme si totiž, že všeobecná spravodlivosť takéto zločiny, že odsúdiť demokratické krajiny majú povinnosť chrániť civilné obyvateľstvo, či už v Sýrii, tých, ktorí treba hľadať reálne riešenie. Však treba hľadať možnosť, ako môžeme konať a ako môžeme pomôcť tým ľuďom, ktorí utekajú do Európy. Pretože ľudia hľadajú cestu do Európy a my musíme hľadať možnosti, za akých podmienok môžu u nás ostať a ako sa môžu stať súčasťou našej spoločnosti. Bolo to e, z mojej strany niečo osobné a myslím, že všetci si to myslíme to isté. A teraz zostane slovo pani Nalavi. Ďakujem veľmi pekne. No, vítame vás späť. Prepačte, ja si myslím, že ste zmeškali poslednú časť zasadnutia. Ja som počul prvé dve pripomienky. Pán Lochbíler, pán Demesmaker, aj pán Henkel položil otázku a vyjadril sa aj zväčšie. Ale teraz dávam slovo pani Nalawi a potom dám slovo vám na záverečné vyjadrenia. Áno, ďakujem veľmi pekne vám všetkým za vaše otázky a za túto diskusiu. A ja myslím, že všetci máme rovnaký názor pretože uznávame, kde sú problémy a uznávame, že trebujeme chrániť civilné obyvateľstvo. Ako som povedala, v Sýrii chceme politické riešenie, uznávame, že neexistuje vojenské riešenie, ale súčasne uznávame, že to, ako sa veci vyvíjajú teraz, neexistuje možnosť dosiahnutia politického riešenia a preto navrhujeme zóny bez bombardovania ako tú najmenej intervencionistickú metódu, pretože nechceme, alebo chceme zmierniť zapojenie zahraničných aktérov, ako aj najlacnejšie je riešenie pre vás, no ale s týmito dvoma a tiež najefektívnejšia metóda na zaistenie ochrany obyvateľstva s ohľadom na to, že väčšina obyvateľstva v Sýrii ich sa stáva obeťou diskriminačného bombardovania. Takže musíme sa zaangažovať dialogu, do dialogu s Ruskom a s ostatnými aktérmi, vrátane teda opozície, ale chcem takisto pripomenúť, že my sme boli zaangažovaní aj v minulosti do takýchto dialogov a už máme výsledky, už máme uznesenie 2118 a iné. To sú všetko výsledky týchto dialogov to je vlastne aj dôvod, kvôli čomu sme si sadli za jeden rokovací stôl. Dohodli sme sa na zastavenie využívania chemických zbraní a doposiaľ sa to neuznáva v Sýrii. Takisto máme ďalšie uznesenia a rezolúcie, kde sa hovorí o barelových bombách a ich zákaze. Ako vidíme, doteraz sa toto stále porušuje. Takže nie je problém, že by tu nebol dialog, skôr je problém ohľadne tých rozhodnutí, ktoré potom sa nerešpektujú. Takže musíme prejsť od toho zmýšľania o dialogu k konkrétnym krokom. A pokiaľ ide o tú zónu, kde by sa nezhadzali bomby, tak e, ako som už povedala, žiadame také najlacnejšie a najefektívnejšie riešenie. Ten náš model je e, taký, že chceme odstrašiť. Takýmto spôsobom vlastne by sa to dalo dosiahnuť. Napríklad, keď robíme lobbying na úrovni Veľkej Británie, tak chceme, aby sa využívali jednoducho tie prostriedky, ktoré už máme nasadené v boji proti ISISu a má to odradiť e, od útokov. To znamená, ak by sa porušili tieto pravidla, tak my by sme jednoducho postupovali tak, že by, bolo, aby bola odveta zacielená na konkrétny cieľ. Takisto by to bolo aj proti Rusku, ak by Rusko porušilo takúto zónu, ak by tu došlo k eh, zhodeniu bomby na, na cieľ, ktorý by nepatril ISISu, tak by sa to takisto sankcionovalo. My nechceme jednoducho žiadne po operácie v teréne, pretože občania v Sýrii to dokážu Eh, uhliadnúť, ale čo potrebujeme ochrana vlastne vzdušného priestoru. A pokiaľ ide nejaký bezpečnostný koridor, bolo by dobre, ak by sme mali eh, takúto obranu, ochranu občanov v Sýrii, ale nezabúdajme na to, že treba vždy jednoducho začať tým, že treba tu zabezpečiť ochranu práve cez vzdušný priestor, pretože takto dochádza k úmrtiam. Takže potrebujem práve kvôli tomuto tú zónu, kde by sa nevyužívali bomby. Takže stručne, pokiaľ ide o Rusko, povedali ste to vlastne, že sú tu ľudia, ktorí glorifikujú Rusko a ja som rada, že sa to jednoducho už vysvetlilo. Pokiaľ ide o Rusko, Rusko neútočí na ISIS. Veľmi málo z tých útokov bolo zacielených proti tým baštám ISISu. Ostatné sú zacielené na civilistov, na nemocnice. A toto poukazuje na to, že intervencia Ruska pokazuje na to, že Asad je už oslabený. Asad už nemá tú kapacitu a je zúfalý a využíva ruské vzdušné dielostrelectvo. Asadová armáda už je iba tretinová v porovnaní s začiatkom a preto vychádza z tejto podpory Ruska. A čo potrebujeme? Potrebujeme politickú vôľu tu v parlamente a možno aj v iných orgánoch, aby sme robustne postupovali a signalizovali našim partnerom, že my nebudeme tolerovať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 špecifickým spôsobom, pokiaľ ide o humanitárnu situáciu v Sýrii. Ďakujem ja obom, ďakujem aj službám za umožnenie takejto konverzácie. A teraz chcete sa ešte vyjadriť? Nech sa páči. Áno, pokiaľ pretože kolega vlastne nepočul to, kde som hovoril konkrétne o skutočnosti, že je absolútne nevyhnutné, aby sme zaangažovali Rusov práve pokiaľ ide o ochranu civilistov a pokiaľ ide o teda blaho všetkých, pokiaľ ide o to, čo som sa dohodli miesti zahraničia, takže možno by to bolo treba iba prečítať, aby to bolo jasné. Uvádza sa tam, že nedávne útoky Ruska, ktoré idú nad rámec Daešu ostatných označených cieľov zo strany OSN, znepokojujú a musia jednoducho okamžite prestať. Vojenská eskalácia predlžuje tento konflikt, podkopáva politický proces, zhoršuje humanitárnu situáciu a navyšuje zhoršuje teda situáciu, takže treba deeskalovať tento konflikt. Európska unia apeluje na Rusko, aby jednoducho sa snažilo spoločný cieľ, aby sme našli spoločný politický spôsob riešenia. A toto vlastne apelácia na Rusko, aby implementovalo také opatrenia, aby sa snažilo teda vytvoriť tlak na Sýriu, aby sa tam implementovali všetky opatrenia, ktoré na úrovni medzinárodného spoločenstva boli prijaté. Takže musíme aj Rusko primeť k tomu, aby sa zhostilo svoje zodpovednosti, pokiaľ ide o ochranu civilistov. To je úplne jasné. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ideme ďalej. O 5 minút budeme pokračovať. Takže ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Keep in touch. You, you, you're Okay. Welcome again. We're ready to start the second point of the... Dobrý deň, takže vítam vás ešte raz. Prejdeme k druhému bodu dnešného programu. Je to takisto veľmi dôležitá otázka. Ide tu o výmenu názorov o situáciu v oblasti ľudských práv v Tibete. Tá situácia v Číne a v Tibete je našou prioritou už dlho a máme aj uznesenia. Dnešná výmena názorov je príležitosťou vypočuť si informácie o otázke menšiny Tibetanov. Táto situácia je veľkou výzvou, pokiaľ ide o slobodu vyjadriť sa, zhromaždiť sa, ako aj pokiaľ ide o práva sociálne a hospodárske. Mali sme tu viac než 100 e, prípadov seba upálenia Tibetanov. Máme tu reštriktívnu politiku, pokiaľ ide o kultúrnu pokiaľ ide o kultúrne pokiaľ ide o kultúrne práva a je to skutočne veľká výzva v otázke identity Tibetu ako takého. A najnovšie navyhované legislatívne zmeny, tak ako to vidíme v zmenujúcich návrhoch, patričnej legislatíve, majú riešiť túto situáciu. Ako vidíme, e, nesprávne zaobchádzanie s ľuďmi a neférové súdne procesy sú na každodennom poriadku. Dochádza tu k obmedzeniam na viacerých úrovniach a preto sa snažíme získať si taký celkový obraz o tejto situácii. Treba si uvedomiť, že Čína jednoducho nebola zatiaľ e, brataná zodpovednosť a my musíme e, dodržiavať to, že ľudské práva sú univerzálne a aj Čína musí prispieť k ochrane práv menšín a musí to byť ukotvené aj v ústave. Pokiaľ ide o vzťahy Európskej únie a Číny, za to je zodpovedný v našom parlamente výbor pre zahraničné záležitosti, pán Belder je spravodajca a pokiaľ ide o otázku Tibetu, to je takisto súčasťou týchto diskusí. Dnes máme mimoriadne e, významných hostí, ktorí budú reagovať na situáciu, potom budú odpovedať na otázky. Táto situácia súvisia s plánovanou návštevou e, pána Lambrinisa, pokiaľ ide o dialog Európskej únie a Číny, ktorý sa bude konať v novembri. A teraz e, dostane slovo ako prvý pani Mari Holzman, ktorá je predsedničkou asociácie Solidarité Čína a venuje sa predovšetkým otázke ľudských práv. Je nezávislá novinárka, bývalá profesorka na Parížskej univerzite. Ako vieme, táto prezentácia sa bude sústrediť predovšetkým na e, širší kontext e, politiky Číny voči Tibetu a budeme sa sústrediť takisto na aj súčasné vzťahy. Takže nech sa páči, máte slovo.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 že máte záujem vypočuť si môj názor. Ja som špecialistkou na otázku Číny a pokiaľ ide o prípad Tibetu, ten je dôležitý v tom zmysle, aby sme lepšie pochopili čínsku politiku, takisto je dôležitý v tom zmysle, aby sme pochopili ten širší kontext represálí v Tibete, na to, aby sme lepšie pomohli občanom Tibetu, možno trochu viac, a zasadili sa v ich boji za autonómiu, za normálnejšie dodržiavanie ľudských práv. Situácia v Číne sa vyvinula v posledných dvoch rokoch. Všetci sme očakávali, že s prosperitou príde do Číny aj určité upokojenie na úrovni vlády, ale uvediem pár príkladov ohľadne toho, čo sa udialo napríklad počas leta, aby ste lepšie chápali celkový kontext v Číne, súčasnosti. V Tibete samotnom sme zaznamenali veľmi veľa smutných udalostí. Posledná, posledné upálenie, seba upálenie napríklad, to bolo 27. augusta, 25-ročná žena sa upálila a policia odňala jej telo, aby rodina nemohla toto obeď vlastne ani pochovať. To je posledná praktika, ktorá je taká bežná z zo strany Číny. Takisto ďalšia vec, sa Nieči 19. Eh, júla eh, eh, po dvoch mesiacoch po zatknutí sa táto osoba vlastne pravdepodobne po mučeniach teda zomrela. A takisto sme tu mali aj úmrtie smrť vysoko rešpektovaného uznávaného mnícha, ktorý robil veľmi veľa, pokiaľ ide o zlepšenie situácie v Tibete a, a treba povedať, že predovšetkým Tibetania túto osobu veľmi uznávali a práve z tohto dôvodu sa dostal do vedenia, do väzenia, najprv ho odsúdili na celoživotné väzenie a vlastne po 13 rokoch väzby zomrel vo väzení. Je prekvapujúce, keď si uvedomíme, že tento mních bol vlastne prvou osobou, ktorá bola ktorá bola e, popravená po prevzatí moci predchádzajúceho prezidenta Číny. Takže toto vlastne bolo jeho prvé gesto, že zavrel tohoto mnícha a týmto spôsobom vlastne jasne iba potvrdil všeobecný prístup Číny voči Tibetu, pretože nikto, kto je takto uznávaný a obľúbený, nemôže byť len tak odsudený na smrť v takom krátkom čase a Ehm, ako vieme, nebol na to ani žiadny dôvod, ale dôvody sa samozrejme vymysleli. Bolo to skôr taká fraška, vymysleli sa tu veci ako bomby a obvinili ho vlastne zo snahy útočiť na Čínu ako terorista. Takže toto je tá situácia, ktorú tu vidíme v kontexte represálií a od roku 2002, ako vidíte. Potom sa to trochu pritvrdilo od roku 2012, od nástupu nového prezidenta a teraz vlastne tu vidíme e, tie upálenia, samoupálenia. Ale ak to napríklad porovnáme so situáciou v Xinjiangu, tak by sme mohli povedať, že to je možno ešte horšie, pretože Tibetania sú do istej miery chránení tou reputáciou Dalaj Lámu a vlastne tým, že celý svet upriamuje zrak na Tibet a možno aspoň trochu to teda pomáha, že to násilie neeskaluje až tak, ako by mohlo. Inde je tá situácia oveľa komplexnejšia, pretože vlastne máme tu viaceré menšiny, Máme e, tú menšinu Ujgurov a vidíme, ako táto menšina stále vlastne slabne, takže etnické menšiny v Číne a ich, pos, a ich a prístup čínskej väčšiny k ním je jednoducho zrejmý. Represálie sú tu oveľa silnejšie, napríklad v roku 2014 vieme, že zhruba 500 ľudí bolo zabitých, a to z takých dôvodov, že teda boli vlastne zatknutí a zastrelila ich polícia, alebo boli odsudení na smrť za to, že sa zúčastnili demonstrácií, označili ich za teroristov. Ujgurovia nemajú e, nejakú mierovú, mierovú filozofiu ako Tibetania a preto niekedy sa um, uchýlia k násilu, napríklad ten incident v Bankoku, o ktorom ste možno počuli, ktorý sa udial počas leta. Tento takisto vlastne, eh, aspoň sa má za to, že to bolo spáchané zo strany jedného Ujgura. Takže máme tu viaceré úmete, napríklad 17. septembra tu bol útok na jednu baňu, takže tam zomrelo 18 ľudí, ale čo vlastne chcem povedať, že Tibetania bojujú svojimi mierovilovnými prostriedkami a tento odboj je veľmi jedinečný. V Xinjiangu napríklad e, zúfalstvo, ktoré tu máme, vyčerpanie, e, ktoré musia znášať Ujgurovia, sa pretavilo do takého násilia ale zase v Tibete vidíme, že sú to útoky napríklad na ich kultúru, sú tu obmedzenia viaceré inej formy, ale to sa týka aj Ujgurov. Napríklad koncom septembra čínska vláda vydala zoznam prvých mien, ktoré Ujgurovia už nemôžu dávať svojim deťom, takže nemôžu napríklad nazývať svoje deti Takže je to veľmi prekvapujúce. Napríklad meno Ajšala už nie je umožnené. 25 mien takýmto spôsobom bolo zakázaných a Ujgurovia sú frustrovaní, pretože sú to základné mená. Teda nielen, že sa zakázali tieta, tieto mená, ale tí, ktorí ich mali, tak tieto takýmto spôsobom sa zasahuje do ich každodenného života. Ak napríklad chcete kúpiť si nôž na to, aby ste mohli si pokrajať zeleninu, tak na to musíte dať, e, ak ste príslušníkom tejto menšiny, konkrétne údaje, čas, číslo pasu a tak ďalej. Takže to sa všetko kontroluje a to každú, každú chvíľu. Je to veľmi zahambujúce a vlastne toto vyčerpanie potom vedie k rôznym incidentom. V Tibete vedie k upalovaniu, a pretože tá filozofia Tibetanov je, že my nechceme nikomu ublížiť a preto sa tí ľudia upalujú mimo dedín, aby nikto nebol postihnutý. Je to veľmi odlišný prístup, ale vlastne tie príčiny sú rovnaké. A v Číne v podstate, v celej Číne je tá situácia veľmi zlá, pretože vlastne tá represálie voči civilnému obyvateľstvu naberá na obrátkach. Častokrát nám hovorí napríklad, že čínska vláda má iba jediného nepriateľa, a to je vlastný národ. Napríklad armáda, to znamená ozbrojené zložky, budú obmedzené. Mali v Číne v minulosti 2 milióny 300 tisíc vojakov a teraz už budú mať iba 2 milióny vojakov, to oznámil prezident krajiny, ale tých 300 tisíc vojakov bude transferovaných do ozbrojených zložiek policie. To znamená, ozbrojená policia je práve tá, ktorá bojuje proti občianskej spoločnosti. To sú tí, ktorí páchajú tie útoky na demonstrantov, keď žiadajú väčší priestor, väčšie slobody, alebo keď sa sťažujú, napríklad, že sa im zničili domy kvôli stavby, stavbe ciest alebo iných veľkých budov bez nejakej kompenzácie a nemajú ani jednoducho čas na to, aby si kúpili nový dom. Takže všetky tieto prejavy znechutenia iba narastajú. A je tu veľká obava zo strany vlády voči, občanskému spoloč- voči občanskej spoločnosti. Vidíme to napríklad v nových pravidlách mimo vláda. Boli vytvorené viaceré mimovládne organizácie z viacerých dôvodov, či už je o životné prostredie, alebo ochranu detí, alebo čokoľvek iné. A teraz tieto mimovládne organizácie majú vlastne zamestnať členov komunistickej strany na to, aby títo mohli kontrolovať. Ešte posledná veta, napríklad 288 ľudí bolo zatvorených v júli, boli to všetko právnici, ktorí postupovali mierovo, zasadzovali sa o lepší život v Číne a vlastne my teda um, sledujeme tú ich situáciu, ale už som vyčerpala čas, takže končím. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Určite bude príležitosť sa neskôr vyjadriť otázkam. Teraz zostáva slovo pán e, Vincent Meten, ktorý je, sa venuje tejto problematike taktiež a budeme hovoriť o situácii v oblasti ľudských práv. Takže má takéto komplexné vyjadrenie. Taktiež máte 10 minút, pán Meten. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste zorganizovali túto výmenu názorov. Medzinárodná kampaň za Tibet je, má skutočne hlboké obavy, čo sa týka e, neustáleho zhoršovania situácie v súvislosti s ľudskými právy v Tibete. Od zvolenia prezidenta Xi Jinpinga v roku 2012 a ten tvrdý prístup e, komunistickej čínskej strany indikuje, že e, politika v Tibete je skutočne e, otázkou na vysokej politickej úrovni. Taktiež bojujú proti Dalaj Lamovi dlhodobej kampane. A Tibet je charakterizovaný ako otázka čínskej národnej bezpečnosti. je to čiastočne, teda aj je to dôležitá hraničná oblasť Tibetský buddhizmus, ktorý je integrovaným e, prvkom tibetskej národnej identity, je vnímaný ako potenciálna hrozba jednotnosti krajiny a e, autorite e, komunistickej strany. A preto je tu implementácia náboženskej politiky tvrdá a obávame sa, že nový protiteroristický zákon by mohol legitimizovať porušovanie ľudských práv v mene bezpečnosti a boja proti terorizmu, pretože e, tie formulácie sú tam veľmi vágne a taktiež odozdávajú obrovskú mieru moci e, štátnym orgánom, ktoré bojujú, ktoré e, bojujú proti terorizmu a taktiež bezpečnostným zložkám. Toto môže viesť k porušovaniu ľudských práv etnických v oblasti, kde etnické menšiny Taktiež máme teda publikácie, v ktorých sa hovorilo o tomto tvrdom prístupe v Tibete, napríklad e, biele knihy o Tibete a e, šieste tibetské e, pracovné fórum. Ďalej bola publikovaná ďalšia biela kniha 15. apríla, tam, kde sa uviedli politické stanoviska CCP ohľadom Dalajlámy alebo čínskej komunistickej strany hľadom Dalaj Lamy a tibetského štatutu Tibetu. A ten prístup je tam ešte tvrdší. V tejto knihe alebo v tomto dokumente, ktorý e, okoloval v čínskych štátnych médiách, sa taktiež e, napadá e, Dalaj Lamov prístup tzv. strednej cesty, ktorý sa zasadzuje o autonómiu v rámci Čínskej ľudovej republiky. 20. 25. augusta sa e, v Pekingu konalo e, politické stretnutie, ktorému predsedal hlavný politický e, líder Číny Xi Jinping. Taktiež sa tam stanovila politika v Tibete na nadchádzajúce roky celé politbyro sa zúčastnilo tohto zasadania, hovorilo sa tam o tzv. stabilite, čo znamená, že sa tam rozšíria ďalšie politické vojenské zložky do regiónu tibetského. Podľa čínskych štátnych médií taktiež sa e, zdôraznila dôležitosť boja proti separatizmu. A čínske štátne orgány teraz tvrdia, že Dalaj Lama je hlavným, e, hlavným, hlavnou príčinou tibetského separatizmu. Taktiež bola vytvorená nová pracovná skupina, e, ktorá ktorá je zodpovedná za kontakty s Lámom. a hlavnou z priorít je naďalej tvrdý prístup k Tibetu a taktiež jadrom misie je boj proti Lámovi. Taktiež sa vytvárajú nové kontrolné body stupňujú sa kontroly a dohľad a presúvajú sa v, presunuli sa do Tibetu veľké vojenské skupiny. To bolo v júli tohto roka. Napríklad v Šigace bol videný konvoj asi 200 um, vojenských nákladných aut. Um, 8. septembra sa v Lasa oslavovalo 50. výročie vytvorenia tibetského autonómskeho regiónu e, čínskymi e, orgánmi. Bolo tam povedané, že Tibet sa dostal do novej fázy e, udržateľnej stability po tom, čo ľudia všetkých etnických skupín spolu bojovali proti separatizmu a úspešne prekazili sabotáže 14. Eh, Dalala, eh, skupiny 14. Dalaj Lámu a medzinárodných eh, nepriateľských síl. Od roku 2009 143 Tibetanov sa, na protest, sa upálilo na protest proti čínskej politike a žiadali o návrat Dalajlamu do Tibetu. Poslednou, ženo, poslednou bola žena, ktorá mala 4 deti, zapájala sa 27. augusta Čínske orgány v e, Tibete e, taktiež e, sa snažia zadržiavať informácie o týchto sebeupalovania, aby sa to nedostalo do sveta, taktiež majú čoraz agresívnejší, agresívnejšie reakcie v tomto sebeupáleniam. taktiež narastol počet politických väzňov od roku 2008. V roku 2015 septembri v americký e, kongres má údaje e, ohľadom 646 e, tibetských politických väzňov v Číne. A teraz sa začalo vo Veľkom Tibete aj mučiť. A Čína sa musí postaviť na šetrenie pred výborom OSN proti mučeniu v Ženeve. Mladá generácia Tibetanov platí vysokú cenu, vlast, platia vlastným životom za to, že sa chcú mierovo vyjadrovať v tomto politickom prostredí, pretože akýkoľvek prejav tibetskej identity môže byť označený ako reakčný alebo separatistický a tým pádom kriminálny. A napriek tomu, že to nebezpečenstvo sa stupňuje, Tibetania naďalej robia veľmi odvážne kroky pri prejavovaní svojej národnej identity a obhajovaní svojej kultúry. Pravdepodobne o tom bude hovoriť ďalší rečník. Teraz máme odporúčania pre Európsku úniu. Pre Európsky parlament odporúčame, aby Európsky parlament e, urobil odvolávku na špecifické krajiny vrátane Číny vo svojej, vo svojej každoročnej správe v oblasti ľudských práv. Taktiež e, vyzývame Európsku komisiu, aby vykonala hodnotenie vplyvu v oblasti ľudských práv nadchádzajúcej investičnej dohody medzi EÚ a Čínou a taktiež, aby do tejto dohody boli vložené rôzne zábezpeky v oblasti ľudských práv a príslušné mechanizmy, ktoré by riešili problémy v tejto oblasti. Taktiež vítame e, to, čo povedala pani komisárka Malstrom 1. oktobra čínskemu ministrovi obchodu. Ďalej, členské štáty a európske inštitúcie, aby sa vyvážila e, stratégia, ktorú Čína využíva v Európe, tak vyzývame EÚ a členské štáty, aby zvyšili koordináciu medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami e, v oblasti e, teda problematiky týkajúce sa Tibetu a ľudských práv v Číne. Taktiež chcem hovoriť, povedať, že medzinárodná spolupráca s podobne naladenými krajinami ako Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Južná Korea a Austrália je kľúčová a predovšetkým na úrovni OSN. Taktiež, chceme, taktiež vyzývame európskych lídrov, aby presvedčili čínske orgány, aby znovu naviazali čínsko-tibetský dialog, ktorý sa prerušil v januári 2010, pretože toto je jediná, jediné cesta, ako nájsť e, vzájomné a dlhodobé riešenie pre Tibet. Chceli by sme oceniť e, vyjadrenie prezidenta Tuska pod, e, pri spoločnej tlačovej konferencii s čínskym pri, e, premiérom po 17. samite EU-Čína. Takéto vyhlásenie by mali zaznievať častejšie, mali byť rozšírené aj na budúcich stretnutiach medzi hlavnými lídrami EÚ a ich e, čínskymi e, kolegami. Taktiež vyzývame EÚ, aby znovu prehodnotila, ako dialog v oblasti ľudských práv medzi EÚ a Čínou e, premeniť na e, v podstate proces, ktorý bude orientovaný na výsledky, aby sa mohli plniť konkrétne záväzky. A taktiež chceme, aby EU, žiadame EÚ, aby prijala silné závery v oblasti ľudských e, práv e, v Číne na Rade pre zahraničné záležitosti. Ďakujem a predtým mi zadá slovo ďalším rečníkom. Tak chcem privítať skupinu návštevníkov. Je to skupina z Bavorska, ktorú pozvala pani Lohbile, DH kolegyňa koordinátorka. A skutočne ich zaujímajú naše aktivity a pokiaľ viem, tak niektoré z týchto návštevníc, návštevníčiek sú turecké ženy žijúce v Nemecku a sú tu, aby si vypočuli, dozvedeli sa, ako tu pracujem v Európskom parlamente a o čom sa tu rozprávame. Vítam vás. Ďakujem. Teraz prechádzame k tretiemu rečníkovi, pán Lochsang Sering ktorý je synovcom Limpoš, ktorý e, zomrel v júli 2015 e, v čínskom väzení. Zde si tu vypočujeme od pána Levson Serin, ktorý má 32 rokov osobné svedectvo. On v roku 1998 utiekol z Tibetu do Nemecka, do Frankfurtu. Je v kontakte s ostatnými členmi rodiny, a taktiež e, s človekom, ktorý bol obvinený zo separatizmu a z účasti v bombových útokoch. E, teraz náš host bude hovoriť o tom, ako, to, ako prebiehalo vyšetrovanie smrti jeho príbuzného a čo povedali oficiálne čínske úrady. Pán Lovšan Šering, vítam vás tu a odozdávam vám slovo na 10 minút. Ďakujem. Thank you very much, Chair. ďakujem. Ďakujem, že ste ma pozvali, aby som tu dnes prednesol svedectvo pred výborom, pod výborom pre ľudské práva. Keďže nehovorím dosť dobre po anglicky, tak požiadam moju tlmočničku, aby prečítala moje svedectvo. Malandi ti gi la che chi da da di di tsong gi ne tsong ji gi pe no lo la gi ba gi mu ni tong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

Keďže sme obmedzení časom, tak som si napísal moje svedectvo. Požiadam tlmočničku, aby ho prečítala. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak sa k ním potom rád vyjadrím. Ďakujem za pozvanie do výboru pro ľudské práva Európskeho parlamentu. Chcel by som predniesť svedectvo ohľadom záhadnej smrti môjho strýka 12. júla 2015 v väzení Čanďo nedaleko mesta Tenďov. Mal 65 rokov, bol odsudený na e, doživotný trest za niečo, čo nespáchal. Vo vezení jeho zdravie bolo veľmi zlé, nebolo mu poskytnutá lekárska pomoc, bol politickým väzňom a bol rešpektovanou taktiež duchovnou postavou. Podporoval Dalaj Lámu, venoval svoj život pomoci buddhistickej komunite, aby, aby zachoval buddhistickú kultúru, i jazyk a príslušné podmienky predovšetkým na chudobnom vidieku. Ale toto je iba špička ľadovca, keď hovoríme o politických represáliách v dnešnom Tibete. Môj striko sa narodil v roku 1950 eh, v Litang vo východnom eh, Tibete v chudobnej rodine. Keď mal 7 rokov, stal sa mnichom od roku 1982 do 1987 cestoval po Tibete, potom ho Dalaj Lama e, uznal za reinkarnáciu buddhistického učiteľa a potom e, ho žiaci e, žiadali, aby teda bol aktívny verejne, ale v roku, v roku 1991 až 1995, keď už bol pod čínskym dozorom, dohliadal na výstavbu v siročincov, škôl a chrámov. Získal si dôveru rodičov, ktorí boli príliš chudobní na to, aby poslali svoje deti do školy. Taktiež pomáhal poskytovať lekárskú pomoc v chudobných tibetských regiónoch, oblastiach, predovšetkým e, tibetských e, tradičných e, liečiv. A čínsky úradník uznal dôležitosť jeho práce. Môj strýko obhajoval sociálne, kultúrne, e, politické a náboženské práva miestnych e, e, ľudí, taktiež bojoval proti odlesňovaniu a protestoval proti úradníkom, ktorí svoje záujmy radili nad záujmy svojich voličov vyjadroval sa proti banickým e, praktikám, ktoré znečisťovali rieky a pôdu, proti e, kácaniu lesov, e, ktoré taktiež viedlo k znečisťovaniu životného prostredia, k vymieraniu druhov a taktiež teda šíril povedomie o týchto otázkach medzi miestnymi úradníkmi, ktorí však videli môjho strika ako prekažku svojim aktivitám, z ktorých mali profit. A ľudia mu dôverovali, dôverovali mu v tom, že vyrieši miestne problémy účinným spôsobom, tam, kde miestni úradníci zlyhali toto je tradičný prístup v tibetskej komunite, že rešpektovaní lámovia sú v podstate takými sprostredkovateľmi v konfliktu. Avšak miestne čínske orgány sa nahnevali e, na, na, e, kvôli tomu, že ten môj striko bol takto zbožňovaný miestnym obyvateľstvom. V roku 2007 bol zatknutý čínskymi orgánmi, bol e, odvlečený z svojho chrámu e, v východnom Tibete bol obvinený z toho, že sa zúčastnil na bombovom útoku a po zatknutí za, e, bol v podstate odrezaný od sveta, nemohol sa s nikým spojiť po 8 mesiacov a bol teda obvinený, tieto obvinenia pretrvali až do jeho smrti. Toto všetko bolo kumuláciou e, úsilia čínskych orgánov ktoré trvalo dlhú dobu, pretože chcú odstrániť Dalaj Lámu ako náboženského lídra, ale v podstate úsilie môjho e, strýka e, stelesňuje úsilie tibetskej komunity, kde naďalej sa čínske úrady e, perzekujú jednotlivcov a trestajú akékoľvek prejavovanie, e, sociálne prejavovanie v súvislosti s tibetskou identitou bolo nesprávne a on musel eh, medzi svoje snahy eh, budovanie eh, tibetských sociálnych a kultúrnych inštitúcií bol odsudený na smrť 2. decembra roku 2002 je 26. januára 2003 bol popravený Rádno a po výzvach medzinárodných organizácií a svetových lídrov Nuž bol zmenený rozsudok na doživote 24. januára 2005. On ešte 6. januára začal, začal hľadovku proti zlému zaobchádzaniu v väzniciach. Moja rodina e, mohla e, môjho strýka navštíviť len 7 krát za 13 rokov. Posledná návšteva sa uskutočnila 6. novembra 2013 počas tohto, tejto návštevy dal list svoj cére, ktorý bohužiaľ <clears throat> čínske orgány zhabali on žiadal, aby čínske orgány poslali podobný list 17. čínskym úradom. Môj strýko bol mučený vo vezení. On mal veľké zdravotné problémy, vrátane choroby srdca, často upadal do bezvedomia a časti jeho tela sa často nekontrolovane triasli. Avšak čínske orgány e, zamietli e, žiadosti rodiny o okamžité prepustenie za lekárskych a zdravotných dôvodov e, a namiesto toho my sme čelili rôznym hrozbám. Európsky parlament pri, pri, pri viacero uznesení, o, kde vyjadril svoju obavu a vyzýval čínske orgány, aby ho prepustili. V mene mojej rodiny by som rád poďakoval Európskemu parlamentu eh, za jeho obavy a podporu, keď tie čínske väzenské orgány informovali moju tetu Dolka Lamo, eh, sistu z Daleka Rinpoša eh, o jeho smrti. Poslala 5 bodov a list s 5 bodmi čínskym orgánom, kde citovala ustanovenia zákona, ktoré umožňujú rodinám žiadať proti kremácii väzňov. Čínske orgány zamietli jej žiadosť a namiesto toho informovali eh, miestnych ľudí, aby ďalej nespochybňovali jeho smrte, jeho portréty a prejavy boli v regióne zakázané. Eh, čínske, čínsky väzenskí predstavitelia a spálili jeho telo 16. júla za prísnych podmienok a neumožnili nikovať tradičné tibetské a tibetský pohreb. Štyria tibetenia, ktorí niesli e, pozostatky Tenzina Delaka, sa stali obeťami útoku e, čínskej policie. Oni zhabali aj vlastné ostatky hm, zosnulého. No a naša, familia, no, naša rodina si myslí, že čínske orgány zabili tanzina daleká Rimpoša, pretože eh, keď približne 30 blízkych mohli, boli povolené obriadku jeho tela, eh, všimli si, že jeho ústa a nechty boli úplne e, čierni. Jeho predčasná smrť vrhá alebo hovorí o, pod, e, o hrozných podmienkách a mučení, e, ktorým čelia tibetskí politickí väzni. Čínske orgány svojvoľne zatýkajú a mučia na to, aby kontrolovali Tibet skutočnosť, že telo bolo proti želaniam rodiny spolnené ukazuje nezáujem Číny o medzinárodný tlak, bohužiaľ, ďalšie zatýkania, zadržiavania, mučenie a mimosúdne zabíjanie mierových a typických protestantov ešte zhoršili situáciu v Tibete. E, Tibetania sú zatýkaní za mierové e, kroky, ako napríklad vyzvanie na návratu Dalaj Lama. E, dnes je v Tibete 2100 známych tibetských politických väzňov. No a prejdem hneď k odporúčaniam. No a na tomto pozadí v mene rodiny vyzývam Európsky parlament, aby žiadal okamžité prešetrenie, aby bolo určené, či smrť môjho strika Tenzina Delga Rinpocha a ostatných tibetských eh, väzňov eh, boli vyvolané zámerne alebo z nedbanlivosti čínskych orgánov, aby náboženská sloboda tibetských mníchov eh, bola prešetlená, prešetlená náboženská sloboda tibetských mníchov, mníšek a bežných občanov. Tibetský jazyk bol médium, bol prostriedkom No, vyučovacím jazykom na školách a zastavenie násilných presídlení tibetských nomádov a pastierov a obnovenie dialógu medzi čínskou vládou a zástupcami Dalaj Lámo. Ďakujem pekne. Máme tu kolegov že oddelenia pre východné jazyky. Tam sa taktiež vyučuje, je to teda v Paríži, vyučuje sa tam aj tibetská kultúra a jazyk. Sústredujú sa na e, sociálnu dynamiku a sociálne dopady súčasnej e, tibetskej kultúry v Číne. A taktiež sa tam teda vyučuje e, mladá tibetská kinematografia, súčasná tibetská literatúra. Náš host e, pravidelne cestuje do Tibetu a sústreďuje sa tam na teda vyučovanie súčasných štúdií. Ďakujem pekne za pozvanie. Nemusím sa ešte pred, predstavovať. No a rada by som povedala, že si plne uvedomujem, že dnešná situácia v Tibete sa nedá porovnávať so Sýriou a Eritreou. Je tam masové zabíjanie, nútené nábory do armády, ako napríklad v Eritreji, takže to rozdielne, ale okrem toho aj život sa zlepšuje na tibetskej náhodnej plošine, no a krajina, Čínska ľudová republika je hospodársky prekvitá a preto je tiež trochu rozdiel za etnickým prípadom, pretože veľa etnických problémov sa deje v chudobe. Takže Tibetania e, sú marginálni geograficky, kultúrne e, v rámci Čínskej ľudovej republiky, ale oni profitujú z toho hospodárskeho rastu Číny, ktorá je, ktorý je jedinou obavou čínskej vlády za akýkoľvek podmien, podmienok, čo sa týka umenia a kultúry e, spojeným s týmto hospodárským a zlepšovúco sa hospodárskou situáciou, e, tak e, romány v tibetskom jazyku sa publikujú tento rok. V tibetskom jazyku bolo zverejnených 5 románov, súkromné magazíny, nové internetové stránky sa objavujú, no a dokonca aj pár veľmi talentovaných tibetských tvorcov sa zúčastnilo medzinárodného, medzinárodných filmových festivalov minulý rok napríklad vo Benátkach. Ale to neznamená, že všetko v Tibete je dobré, práve naopak. O... Nož, súčasná situácia je e, skutočne, e, skutočne neuveriteľná a zložitá Takže na jednej strane e, zdá sa, že je to oveľa menej traumatickejšie ako Sýria a Eritrea, ale e, myslím, že je to trochu iná trauma. Nuša povaha a charakter krízy je iný, ale je tiež veľmi závažný. 140 e, samoupálenie za 4 roky, desiatky umelcov, básnikov, ktorí boli zatknutí len za knihu alebo báseň. Nuša kríza je dnes stále nevyriešená v Tibete. 50. rokov sa nebojuje, Tibetania, Tibetania prehrali, prehrali bitku, ale stratili, stratili aj vedenie a rozhodovanie o vlastnom súde Oni získali z hľadiska materiálneho profitu, to sa nedá nedá e, popierať od roku 2008. V roku 2008 e, spieval jeden e, spevák o mučení, bol zatknutý, no a zdá sa, že je pravda, keďže vláda nechce, aby takáto piesne vysielali. Nuša, tento veľmi, táto pieseň veľmi dobre sumarizovalo, aký pocit majú obyvateľia Tibetu v Číne dnes materiálny život, za to treba e, život v miery, ale vyťania si roku 2000 e, sa do ulice, e, ako je možné, že ľudia sa upalujú, ako je možné, že sú zatýkaní, nemôžu cestovať do zahraničia, ako je možné, že na 15 rokov väzenia bol odsúdený spisovateľ, ktorý napísal historický román. Ako je možné, že ani jeden uh, Tibete nemôže, nemôže ísť za hranice tibetského uh, autonómneho regiónu. Ako je možné, že nemajú pasy, keď sú plnoprávnymi občanmi Číny. Ako je možné, že obyvateľia Tibety majú problém zaregistrovať sa v hoteloch vo vlastnej krajine v Čínskej ľudovej republike, ako je možné, že žurnalisti nemôžu istoty a ako je možné, že Tibetania v exile e, majú alebo sa boja zavolať domov. Takže myslím, že je rozumné pýtať sa, čo sa skrýva za tým hmotným pohodlím. rozvoj bezpečnostného personálu, hlavne v menšinových oblastiach. Zňuje zdanie mieru. Čína vypracovala sofistikovaný systém bezpečnosti a sledovania a Tibetania a ostatní nepokojní obyvateľia Číny, ako napríklad Ujgurovia, sú eh, sledovaní od roku 2008 v tibetských oblastiach. Tento bezpečnostný aparát má obrovské rozmery. Zdá sa, že panuje mier ale neviem, či mier použitím zbraní je skutočným mierom. Nuže, toto treba pripísať eh, výzvam mier a návrat Dalaj Lámu, ktorého Tibetania počúvajú s obrovským rešpektom bez jeho neustalých víziev a jeho autority. Či eh, Tibetania by sa neuchýlili k násilnostiam a násilným riešeniam nuša a budúcnosti tibetskej kultúry a civilizácie alebo náboženstva, Neviem, či je možný v, Tibete vitalita buddhizmu. O nej sa nemôže diskutovať, pokiaľ nebude monitorovaná orgánmi mlčanie môže byť prerešené kým niekto nie je ochotný platiť veľmi vysokú cenu. A v poezii nájdeme náznaky, máme diskrétne náznaky, čo sa týka disk- eh, eh, systém, čo sa týka krízy a problémov, ale môže poézia zmeniť politiku? Nože. Nie všetky hlasy Tibetanov zaznievajú, čo tiež vytvára falošný dojem spokojnosti a mieru, nemôžu sa vyjadrovať k žiadnym zásadným otázkam. Čína eh, za roky vypracovala obrovský aparát na eh, vytváranie falošného dojmu ochrany my menšín, ale medzinárodne sa teraz uznáva, že tento systém eh, žiadny dopad na politiku. Hlavné obavy o kultúrnom prežití ale jazykovom prežití Tibetanov nie môžu byť zverejňované. Okamžite sa to hodnotí ako zrada. Takže je viditeľný konflikt v Tibete a normality sú kombináciou e, bezpečnostného aparátu, núteného umúčiavania a e, nutených politických vyjadrení, o ktorých som hovorila a nájde sa to v niektorých vlastne a tiež hľadiska postoja Tibetanov. mužia za 60 e, rokov to Tibetania vnímajú ako e, nelegitímnu okupáciu krajiny. No a oni sa neuchýlili k násilnostiam a za to ich, e, za to ich sa im zaslúži naše uznanie. Aj keď uh, autory, básnici, umelci hovoria o citlivých témach, tak situácia v Tibete je stále veľmi ťažká. Obrovská hlboká kríza a otázka e, kultúrneho prežitia sa dostáva do bodu, ktorý bude často nezvratiteľný. Takže nemôžeme dozvať žiadne rôzne obrazy z Tibetu. A situácia sa nedá porovnávať s situáciou v Sýrii a Eritreji, ale to otázka kultúrneho a jazykového prežitia Tibetu a Tibetanov, o ktorej sa teraz hovorí. Ďakujem pekne. Muchísimas gracias a todos los... Ďakujem všetkým rečníkom, rečníčkam. Myslím si, že skutočne sa skvelé doplňate. Vaše prejavy sú veľmi ilustratívne. Je to skvelé svedectvo e, tej súčasnej reality. No a teraz odozdávam slovo kolegom. Pán Demesmaker a pani kolegyňa Lohbieler sa určite chcú vyjadriť. Takže najprv kolegyňa Lohbieler. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem tiež všetkým za vynikajúce prezentácie. Ako ste povedali na začiatku, predsednička, tak myslím, že je množstvo myšlienok a podne toho, ktoré môžeme zapracovať do správy, ktorá sa momentálne pripravuje na výbore pre zahraničné veci. A ja mám len zo pár otázok. Pán celým, kde ste hovorili o výborných úspechoch vášho strýka, tiež ste hovorili o tom, že založil školy. Vedeli ste, že založil školy pre rodičov, ktorí sú príliš chudobní, na to, aby mohli poslať svoje deti do škôl. No a ja by som sa chcela spýtať, aká je situácia v školstve v Tibete, pretože ja som si myslel, že pre chudobných ľudí v Číne je možné navštevovať školy. A možno ďalšia vec, pre všetkých, vy ste hovorili pani Robin, že nie je žiadna verejná debata o tibetskej kultúre na verejnosti. Ako je to v školských osnovách v samotnom Tibete, idem niečo o histórii alebo tradíciách a ďalej otázka možno pre SVČ, ak tu niekto odtiaľ Vy ste žiadali, žiadate vyšetrenie, vyšetrenie smrti vášho strýka. Čiže mňa by zaujímalo, či táto žiadosť je súčasťou dialógu EU-Čína o ľudských právach, alebo existujú nejaké iné kanály, kde to presadzuje a ja myslím, že nemusím sa vyjadrať k tomu, čo povedal pán ten, ktorý nám dal veľa námetov tomu, čo sa dá urobiť, ale ja myslím, že najdôležitejším miestom je súčasná správa Bru AFET o Číne a potom uvidíme, čo môžeme urobiť v výročnej správe o ľudských právach, ktorá sa práve prípravou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Demesmaker. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem pokračovať po holandsky. By som najskôr poďakoval rád všetkým našim rečníkom. Takže ešte raz sa ďakujem všetkým rečníkom za ich príspevky. Podľa mňa boli veľmi poučné a slova pána Ceringsa boli veľmi konkrétne a matateľné. Ja myslím, že sa treba skutočne snažiť nezabúdať na to, o čo tu ide. Takže, čo si čínske vedenie predstavuje pod pojmom štát? Nie, tu nie je možné kultúrna a jazyková rôznorodosť. Takže z toho vyplýva aj to, že neexistuje autonómia, žiadne právo na samourčenie pre Tibet. No samozrejme, môžeme sa snažiť, tak ako to robí aj Čína, potlačiť identitu národa, snažiť sa plne ju zničiť možno ako v konečnom dôsledku aj podarí, ale na úrok základných ľudských práv. A vo väčšine prípadov to ani nefunguje, pretože keď sa o to snažíme, ja hovorím z vlastnej skúsenosti, my sme sa to tiež snažili, Belgicku s flámami, a nevyšlo to, pretože to viedlo k protireakciám a odporu. Moja otázka teraz nie, ako presvedčíme Čínu v rámci dialogu o tom, že poskytnutie autonómie a samourčenia zväčšenia autonómie pre Tibet nie je pre štát nebezpečné, ale je to dokonca pozitívne. Rád by som nadviazal na otázku pani Loch Píler. dialog pre ľudské práva je vôbec realistické. Vychádza z toho, že takýto dialog s Čínou možný, nože to je jednodenné, jednodenné rozhovory zástupcov oboch strán, je to možné, že eh, privedieť nejakým reformám a zmene myslenia, a ako sa dá ďalej budovať dialog o ľudských právach aby sa zaistilo, že oznámené snahy a už Boha bolo prislúbené, že tieto sluby budú vedieť viesť aj k výsledku, no ešte k Tibetu v rámci dialogu o ľudských právach. Konkrétnu otázku, o situáciu tibetských a buddhistických mníchov. Predtým oslovení. Sú tam nejaké pokroky v rámci stanoviska Číňanov. Dá sa v tomto niečo konštatovať od začiatku dialogu o ľudských právach a nie, prečo nie, aké sú problémy a čo môžeme proti tomu robiť. Neviem, či niekto môže na to zodpovedať, aká je situácia dnes v kláštoroch pred pár rokmi. Bola situácia taká, že Tibet a provincie okolo boli scénou e, smutných samoupalovaní e, tibetských mníchov. Peking na to reagoval a vyslal tam e, armádu, začali odpočúvanie, sledovanie, ako to vyzerá v kláštoroch dnes. Je tam stále prítomná armáda, no a na záver predseda Andri Malo z výboru pre sociálne veci a hospodárstvo prislúbil svoju podporu nie riešenia, ale EÚ podobne ako USA by malo mať osobitného koordinátora pre Tibet. Vie niekto z vás, čo sa s tým stalo? Aká, aký je stav? Bude taký, existovať takýto koordinátor? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Demes Marker. Ja, pokiaľ teda kolegovia nechcú tomu nič už dodať, by som chcela povedať, že v prípade dialogu s Čínou, tak to je neoddeliteľné tam je neoddeliteľný dialog o obchode s dialogom o ľudských právach. Takže tie rozhovory, ktoré teraz prebiehajú o obchode, tak tam treba venovať pozornosť aj aspektu ľudských práv. A teraz je absolútnou prioritou pána Lambrinidisa, speciálneho vyslanca OSN je hlavnou prioritou, je tento dialog a je treba, aby toto taktiež išlo ruka v ruke s opatreniami, ktoré treba potom aj splniť. V opačnom prípade sa nám nepodarí pokročiť. Otázka Číny a ľudských práv a teda dodržiavania ľudských práv a ich porušovania, tak to si pripomíname veľmi často Nedávno sme schválili uznesenie namierané proti trestu smrti. Napriek tomu, že nie sú oficiálne údaje z Číny, ale Čína teda vraj je na prvom mieste. No a čo týka Tibetu, tak naše právomoci za parlament, by som chcela aj podporiť to, čo podala pani Lohbiller, tak súvisia predovšetkým s kontinuitou a s udržateľnosťou na základe vzdelávania. A myslím si, že by sme mohli priniesť pridanú hodnotu v tom zmysle, že by sme e, podporili túto kultúru, ktorá by bola reálna, tak aby deti poznali nielen históriu a minulosť, ale aj súčasnosť. A v tomto zmysle Myslím si, že máme čo povedať. A teraz už odozdám slovo pani Joel Ivonet, tu tam vzadu sedí, ktorá je vyššou e, politickou úradničkou eh, z ESV týkajúce oddelenia pre čínsku politiku v Číne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za zorganizovanie tohto zaujímavého podujatia tejto panelovej diskusie o ľudských právach v Tibete. Chcela by som povedať, že my zdieľame tie obavy, ktoré boli vyjadrené ohľadne situácie v oblasti ľudských práv, a to nie len v Tibete, ale aj v celej Číne. A v tomto kontexte sa, som vďačná pani profesorke za e, narysovanie, načrtnutie takého širšieho kontextu. Tá situácia v Číne v tejto oblasti je veľmi zlá a ešte sa bude aj zhoršovať. Takže budeme pokračovať aj ďalej v monitoringu tejto situácie a to v celej krajine, predovšetkým pokiaľ ide o Tibet a budeme nastolovať tie problémy, ktoré vidíme v mene Európskej únie, to tak na bilaterálnej súkromnej úrovni, napríklad ako tomu bolo v prípade strategických dialígov, ktoré ktorým predsedala pani vysoká predstaviteľka Mogherini, ale takisto budeme e, poukazovať na tieto naše znepokojenia verejne. Spomenulo sa, že na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po poslednom samite Európskej únie a Číny, ktorá, ktorý sa konal tu v Bruseli 29. júna, prezident Tusk, predseda Tusk, verejne zverejnil, spomenul, že Európska únia má obavy, pokiaľ ide ľudské práva ľudí, ktorí patria do menšin A išiel dokonca ďalej, zašiel ďalej tým, že spomenul, že Čína by jednoducho sa mala pustiť do zmysluplného dialógu s predstaviteľmi Dalaj Lámu. Takisto chcem pripomenúť, že hovorkyňa Európskej vonkajšej služby vy, vydala vyjadrenie, 15. júla, kde vyjadrila naše pohoršenie, pokiaľ ide o porušenie práv právnikov, ktorí sa zasadzujú ľudské práva, ale takisto aj pokiaľ ide o úmrtia v, vo vezenia. Uvedie, uvediem aj konkrétne príklady. Takže chcela by som povedať, že naše naprotivky v Číne sa nás častokrát pýtajú, prečo takéto individuálne prípady spomíname, my to robíme systematicky v rámci nášho dialogu o ľudských právach a systematicky na to poukazujeme aj v našich verejných vyjadreniach a vlastne naša odpoveď je vždy tá, že tu na tieto jednotlivé prípady poukazujeme preto, pretože ľudské práva jednoducho majú požívať všetky individuá, ale tieto individuálne prípady poukazujú na to, že sú tu viaceré trendy v Číne a Chcela by som povedať, že vlastne to svedectvo, ktoré sme tu dnes počuli, bohužiaľ reflektuje vlastne to, čo sa deje nielen v Tibete, ale aj v celej Číne. Hovoríme tu o prípadoch svojvoľného zatýkania, o prípadoch zlého zaobchádzania vo väzeniach. Takže to sú otázky, ktoré takisto my nastolujeme s našimi čínskymi náprotivkami v rámci dialogov. Takisto chcem zdôrazniť, že otázka ľudskej, ľudských práv v Číne a v Tibete je nastolovaná systematicky v vyjadreniach Európskej únie, ktoré sa na Rade, Európskej, Rade Európy prezentujú. Napríklad v septembri sme poukázali na to, že e, hovorili sme o ľudských právach menšín a hovorili sme o tom, že treba konečne nastoliť zmysluplný dialog najnovšia udalosť, ktorá sa organizuje, spomenuli ste pána Stavrosa Lambridinisa, ktorý pripravuje druhú návštevu do Číny, ktorá sa bude konať o týždeň, teda začiatkom novembra. A istotne si pamätáte, že jeho predchádzajúca návšteva v roku 2013, 2013 obsahovala vlastne aj to, že sa naskytla príležitosť, kde mohol nastoliť viaceré obavy so svojimi naprotivkami a poukázať na svedectva toho, čo sa deje vo viacerých opáctvách. Takže tentokrát predstaviteľ Európskej únie nebude cestovať do Tibetu, ale mm, nadviaže na to, čo navšti- nadviaže na svoju poslednú návštevu a využije potenciál. Pokiaľ ide o nový dialog medzi Európskou úniou a Čínou, tento dialog sa bude konať 30. novembra v Číne. Hovoríme tu stále o programe zatiaľ a pripravujeme tento dialog, ale je úplne jasné, že ľudské práva ľudí, ktorí patria do menšín, príslušníkov menšín, budú takisto nastolené, ako pokiaľ ide o také otázky ako sloboda na vierovýznanie, spoločovanie sa, vyjadrovanie sa. A potom vlastne sa budeme snažiť poskytnúť niektoré odpovede na nastolené otázky, ktoré tu vznesol pán poslanec Demes Maker, ako napríklad nedostatok výsledkov na úrovni dialogu ľudských práv medzi Európskou úniou a Čínou. Chcela by som zareagovať v tom zmysle, že je to frustrujúci proces, ale máme pocit, že je veľmi dôležité, tieto naše obavy stále sprostredkovať a sprítomňovať našim partnerom, čínskym úradom a vzhľadom na tie reakcie, ktoré máme, pretože vlastne ide tu o veľmi nepríjemný postup, proces, je celkom jasné, že Čína pozorne venuje pozornosť tomu, čo my hovoríme a podobne ako keď my vyjadríme nejaké, vyjadríme nejaké vyjadrenie, tak vlastne väčšinou je reakcia zo strany čínskych zastupcov a poukazujú na to, že takéto verejné vyjadrenia neustále sa im nepáčia. Ale chcela by som povedať, že ja zdieľam teda to hodnotenie, že pokiaľ teda ide o konkrétne výsledky, zatiaľ sme <clears throat> nezaznamenali nejaký konkrétny pokrok. Neviem, či to je nejaká útecha, ale zdieľame. Teda máme skúsenosť, e, vychádzame skúsenosti členských štátov, ktoré majú takýto dialog o ľudských právach s Čínou. Hovoríme takisto o tejto problematike s našimi americkými naprotivkami zo Spojených štátov amerických a nejde tu o to, že by nejako Európska únia zlyhávala. A zlyhávame kolektívne všetci v zmysle zlepšenia, zlepšovania otázky ľudských práv v Číne. Už tu to bolo nastolené, možno by sme mali prestať s týmto dialogom o ľudských právach. Takisto sa to tu spomenulo. My však zastávame názor, že my by sme v tomto procese mali pokračovať aj ďalej a že musíme koordinovať s ostatnými všetky naše postupy v nádeji, že možno jedného dňa presvedčíme, že v tom, aby, že v zmysle, keď niekto chce dosiahnuť spoločný rozvoj, čo vlastne chce zabezpečiť aj prezident a jeho tým v Číne, že umožňa ľuďom e, vyjadriť sa k týmto pokrokom v ich krajine. Ďakujem. Ďakujem pani Vone, za tieto vysvetlenie. Tieto vysvetlenia chápeme, že sú tu problémy a napriek tým problémom a tomu nedostatku výsledkov v rámci tohto dialógu, tohto procesu, máme inú cestu, než pokračovať a naďalej sa vyjadrovať verejne kritizovať a v prípade Európskeho parlamentu využívať všetky naše možnosti a nástroje na to, aby sme postupovali na ďalej koordinovanie. Myslím si, že taktiež podvýbor pre ľudské práva a ďalšie e, platformy, že takto postupujeme, no a pani Mogherini taktiež vždy priamo reaguje na príslušné otázky. či už teda to, čo sa deje v Číne, napríklad e, uväznenie aktivistky na Medzinárodný deň žien a ďalšie. Musíme naďalej mať pevné stanovisko v oblasti dodržiavania ľudských práv. No, takže na záver by som chcela dodať slovo ešte rečníkom, každému na dve minúty, aby zavreli, aby sa vyjadrili k otázkam poslancov. Pôjdeme naopak teraz, odzadu, takže pani Hovan, na dve minúty, prosím. Um, so I will try to uh, reply very briefly about this. Chcem reagovať veľmi rýchlo, pokiaľ ide o kurikulum na školách a pokiaľ ide o uh, vyučovanie na čínskych školách. V tibetskom autonómnom území, kde žije väčšina Tibetanov, sa vlastne skúla, škola využíva iba na úrovni základnej školy, pokiaľ teda ide o tibetský jazyk, nad ráme základnej školy sa tibetský jazyk už nepoužíva, to znamená polovica tibetianov už nemôže byť, nemôže požívať teda svoj materinský jazyk, ak sú starší ako 12 rokov. Uh, v iných oblastiach môžu Tibetania študovať v tibetčine až do maturity, hoci sa to ohrozuje stále, už od roku 2010 sú tu plány tento systém zlepšiť, vylepšiť, takže ten problém, ktorý tu je, že ak pokračujete ak, sa dohod, ak si vyberiete tibetštinu ako hlavný jazyk, tak ste marginalizovaní. Hneď po ukončení školy, pretože vyššie vzdelávanie v tibetštine neexistuje. Ak chcete byť inžinier, matematik alebo čokoľvek iné, tak musíte tieto skúšky robiť v čínštine, musíte plynule hovoriť v čínštine, nemôžete konkurovať E, svojim spolužiakom. Takže niektorí ľudia v rámci takéto idealizmu kultúrneho zasielajú deti do škôl, kde sa učí v tibetštine, ale väčšina ale oni vlastne si uvedomujú, väčšina tých ľudí si uvedomuje, že v budúcnosti to bude skôr na škodu ako na prospech. Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Chcete zareagovať aj vy? Dve minúty. E, e sun te gumba ko de tanda e, ngoyu ne tong de tanda jana ge ma mu bu ji tong de go ta pe be te ti ma ga le je de go yore no la ta chi dang ge e, cha sha pe na pe go ge la ge la je dan de pe go ta khasi chi ba cho ge nimola ta jana ge ane jana mabi shungu ge ta khoron si wala ne te jana Shungi ge jeda gala jugu yo sene kat khaji nyecha che bare ta na shen ge gumba ta chi ge ndoi khonso no lo gumba ge lo la tawa jan jamu ge ma zuma tawa ge ta chi no lo lan zu chi ne khon de yo de song za ane je pebe ge gumba te tan da jana ge ma gan la ju de ge yo re che yi Uh, and to answer the question from aby som reagoval na otázku pána poslanca Demismakera. Bohužiaľ, nemám žiadne dobré správy, o ktoré by som sa s vami mohol podeliť. To, tá intenzifikácia náboženských aktivít, e, vyhadzovanie mníchov opáctiev, to pokračuje aj ďalej a tieto kláštory sa prekonvertovávajú na kasárne. E, napríklad 3. apríla roku 2015 Čína prezentovala prostredníctvom svojich najvyšších predstavených, ktorý povedal, že vlastne e, tibetské kláštory budú mať, bude na nich viať vlajka Číny. Takže to je ten systém, systém ktorý sa nazýva kláštorným systémom podľa oficiálnej politiky. Že vlastne Čína sa snaží zmocniť týchto kláštorov. V každom kláštore je jeden predstaviteľ alebo viacerý čínskej vlády a takýmto spôsobom kontroluje aktivity mníchov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz máme možnosť vypočuť si ešte nášho posledného hostia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pokiaľ ide autonómiu a dialog, iba prostredníctvom začatia rozhovorov a predstaviteľov Dalajlámovho týmu sa môže začať, ak sa títo dohodnú nejaký dialog. Vieme, že tu bolo memorandum, kde sa hovorí o ústave, čo vlastne im umožňuje takýmto spôsobom zabezpečiť si svoju vlastnú identitu v oblasti náboženských ako aj sociálnych, ale Číňania poukázali na to, že toto memorandum je iba nejakou ďalšou snahou v snahe získať nezávislosť. Takže iba e, započatie rozhovorov, dialogu je možnosťou, ako vyriešiť tú situáciu, ale Číňania nechcú zapustiť takéhoto procesu dialogu. Ja teda zdieľam to, čo tu bolo povedané ohľadne situácie menšín a kláštorov. Pokiaľ ide o kontrolu, áno, je veľmi ťažké pre mníchov a mníšky e, slobodne žiť svoju vieru a vieme, že tú situáciu pozorujú mimovládne organizácie a nie je tu žiadny koncenzus na úrovni členských štátov a myslím, že doposiaľ je tomu tak. A to, že tu máme teraz už predstaviteľa pre ľudské práva, tak vlastne to je mandát, do ktorého spadá táto otázka. My si myslíme, že by bolo dobré a na prospech, ak by sme skutočne sa mohli oprieť o to, čo tu máme. Myslíme, že ten dialog o ľudských práv by mal pokračovať aj ďalej. Je to dosť také frustrujúce pre mimovládne organizácie a pre predstaviteľov patričných orgánov, ale musí to jednoducho pokračovať možno iným spôsobom na to, aby sme mali konkrétne výsledky v rukách. Ďakujem. Ďakujeme pekne a na záver pani Hausmann. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť zodpovedať rýchlo na otázku pani Lochbílerovej ohľadne vzdelávania. Systém v Číne je komplexný, je to rozdiel medzi vidiekom a mestami. Školy na dedinách sú financované dedinami. Ak sú dediny chudobné, tak aj škola je chudobná. Takmer niekedy tie školy ako keby neexistovali, takže prostredníctvom niektorých iniciatív ja som francúzska, pretože tak aspoň poznám tie francúzske, ale napríklad Ninkia je francúzsky žurnalista založil moslimskú školu pre dievčatá, inak by boli už v 12 rokoch vyda- nútené k svadbe. A vďak, vďaka tejto asociácie vlastne tisíce dievčat mohli chodiť do školy. Takisto sa angažovali v menšine Dong na juhu Číny, a v oblasti iných, kde sú minority. A tam je taký istý problém. Vlastne dievčatá nemohú chodiť do školy, pretože ako náhle máte viac ako jedno dieťa, tak do školy ide vždy chlapec a dievča zostane doma a musí pracovať. A ešte posledná vec, aby som odpovedala na otázku pani Ivone, ten frustrujúci pocit, keď tu máme, že keď sa snažíme nič z toho, tak nesmieme zabúdať na to, že čínsky právnici sa snažia ešte viac ako my a oni majú ten veľký zmysel pocitu právneho štátu. Oni vedia, čo právny štát znamená, pretože čínska vláda to využíva ako nástroj. Zdanlivo ho dodržiavajú, využívajú tento prostriedok a práve kvôli tomu môžu právnici povedať, hovoríte tu o právnom štáte, tak teda pozrieme sa na to, ako právo vyzerá. Ale samozrejme neočakávajú, že by e, sa začalo tu rešpektovať vlastné právo, ale títo právnici jednoducho sa dostanú do väzenia, tam ich mučia. Teraz máme prípad právnika, ktorý po troch rokoch odišiel, opustili z väzenia, nemohol na úvod, na začiatku po prepustení ani hovoriť, ale pokračuje v tom svojom boji ďalej. Takže my musíme najprv pomôcť tým právnikom, ktorí sa snažia pomôcť čínskemu obyvateľstvu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za váš kreatívny a prínosný príhovor. Ďakujem všetkým, čo tu dnes hovorili a zúčastnili sa že stretnutia a predovšetkým vám kolegom, panu Lochsering a ostatným, vy, ktorí ste prišli a cestujete po takýchto oblastiach, ktoré zostali bez ochrany, na ktoré my nesmieme zabúdať. Ďakujeme za účasť. A ďalší bod. O 5 minút začneme hovoriť o Eritreji. Ďakujem. Welcome to the last point of... Takže prechádzame k ďalšiemu vodu programu. Len teda prejdeme z Tibetu do Eritre. Nie je to ľahké, ale je to potrebné. No a dnes máme veľkú krízu v Eritreji. Eritreje. Viete, aké je to dôležité, hovorili sme o Sýrii a o tom, ako tiaľ utekajú milióny ľudí, na ktorých sa sústredujeme, ale Eritrea už celé mesiace a celé roky taktiež v podstate spôsob, tam bola taká situácia, to vyhaňalo taktiež tisíce ľudí, ktorí potom riskovali životy, je to malá krajina, ale každý mesiac 5000 ľudí odchádza do Európy a mu sa na veľmi nebezpečnú cestu. No, predtým, než začneme diskutovať o Eritre, tak by som rada tu privítala skupinu pani Lohbiller, na tejto druhej časti, pretože niektorí ste tu boli, teraz ste tu všetci, žita, vítam vás tu, sme radi, že ste tu s nami. A teraz, aby sme, musím začať, aby sme si mohli počuť rečníkov. Taktiež si počujeme SVČ, takže prechádzame k bodu situácia v oblasti ľudských práv Eritreje. Chcel by som povedať, že toto je v podstate sú také nadväzné kroky na našu výmenu. Sme sa mali tu pani Šilu Ketalud, ktorá, ktorá tu bola v marci 2015. sme z OSN sme, sme diskutovali, máme potom 500-stránkovú správu komisie pre medzinárodné záležitosti, kde sa hovorí, že v Eritre dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv, vytvára to prostredie plné strachu a veľká časť obyvateľstva je nutená e, k nuteným prácam a uväzňovaná. Taktiež tam dochádza k mimosúdnym popravám, k mučeniu, vrátane sexuálneho mučenia, nuteným prácam. Toto všetko by mohlo predstavovať e, v podstate zločiny proti ľudskosti. Ďalšia správa sa bude zaoberať príčinami migrácie a príčinami, ktoré vyhaňajú ľudí z tejto krajiny z, obla- z pohľadu ľudských práv. Bohužiaľ, spravodajkyňa pani Veržia tu nie je s nami, pretože je na Haiti s pani Valenciano, kde, pozoru- kde sú pozorovateľkami na voľbách. Ale som si stá, že sa jej donesie, čo si tu dnes povieme a že to odzrkadlo vo svojej práci. Eritričania, Eritričanov, ktorých odišlo, je 6 obyvateľstva, je ich eh, skoro pol milióna. A ako vieme, teda každý mesiac ich odchádza asi 5000, ako už som povedala, Odchá- eh, utekajú z krajiny, potrebujú medzinárodnú ochranu, pretože sa porušuje ľudské práva, ich život je v ohrození, stávajú sa obeťami pašerákovských bytostí, keď sa snažia dostať do Európy. Prečo tak masívne utekajú z krajiny? Jeden z primárnych dôvodov je nutená národná služba, ktorú musia splniť ženy aj muži. Eritrea má jednu z najväčších armád v subsaharskej Afrike, avšak e, základné ľudské potreby nie sú, nie sú splnené. Máme tu troch hostí, dvoch eritrejčanov a e, jedného človeka, ktorý e, o, o úradu Vysokého komisára OSN. Božiaľ, prvý, ako prvá hovoriť, eritrejský útečenec, ktorý je v Belgicku. Je to veľmi nešťastná jeho situácia ale taktiež to dobre ilustruje jeho situáciu. On na poslednú chvíľu odmietol tu hovoriť, pretože mnohí eritrejčania v zahraničí sa boja hovoriť na hlas, pretože sa obávajú, že sú monitorovaní vládou a um, národnými orgánmi a obávajú sa o bezpečnosť svojich rodín v Eritreji. A toto je tzv. asociačná vina, a taktiež ich rodiny teda môžu byť ako odplata, môžu byť e, obťažované buď finančne, alebo to môže byť dokonca dôjsť k násiliu. Tak by som teraz odozdala slovo pánu novinárovi, ktorý pracuje pre Eritrejskú radiovú stanicu, rozhlasovú stanicu v Paríži a poreferuje nám ohľadom situácie v Eritreji. Je to pán Binian Simon Salomon, ktorý je novinárom, pracuje na Erena, to je rozhlasová stanica v Paríži. Vznikla v 2009. Je to e, je, rozhlasová stanica, ktorú podporujú reportéry bez hraníc. A jej hlavným publikom sú Eritrejčania z e, Eritreji, ale aj mimo Eritreji a pán Biniam Simon Solomon je novinárom, ktorý bojuje proti situácii v Eritreji a snaží sa dať nádej svojim krajom. Teraz pán Solomon, máte maximálne 10 minút na svoj prejav, môžete hovoriť. Ďakujem. Thank you. Ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť hovoriť o médiách a o slobode vyjadrovania v Eritreji. Na úvod chcem stručne uviesť e, niečo o rádiu RNA. Rádio RNA, ako bolo povedané, sídli v Paríži. Je to eritrejská rozhlasová stanica. Začala vysielať v júni 2009 prostredníctvom satelitu do Eritreji a susediacich štátov v miestnom e, jazyku Tigriňa a v arabčine. A momentálne je to jediné nezávislé, jediná nezávislá rozhlasová stanica, ktorá takto vysiela a spolupracuje s reportérmi bez hraníc. Hlavným publikom Radia Erena sú hlavne Eritrejčania, ktorí sú v Eritre a mimo Eritreji. A po druhé sú to taktiež ľudia v susediacich krajinách, hlavne v Etiópii a v Sudáne. Na sever Etiópie sa hovorí jazykom tigriňa a z arabský, v rámci arabských programov Sudan a ďalšie arabsky hovoriace sediace krajiny boli taktiež e, publikom e, pre túto stanicu. Programy e, v rádiu RNA pokrývajú politiku, ľudské práva, sociálne otázky, súčasné politické záležitosti, šport, zábavu a ďalej. Niektoré programy sú zamerané na určité publikum, napríklad utečenecké programy, tie majú veľkú sledovanosť, taktiež je špecifické telefónne číslo pre poslucháčov, na ktoré môže ktokoľvek zatelefonovať, nechal tam odkaz ohľadom svojho stanoviska a politických názorov a toto bude odvysielané. Toto dáva príležitosť mnohým Eritrejčanom sa vyjadriť, podeliť sa o informácie a komunikovať so svojimi krajami. Toto je pre Eritrejčanov niečo nové. Taktiež sú programy ako otvorený mikrofón, kde ľudia otvorene vyjadrujú svoje názory Radio RNA pracovalo ako taký most medzi Eritrejčanmi v Eritreji, v Eritreje mimo Eritreji, od eritrejských e, utečencov, ktorí sú v rôznych táboroch v Etiópii a v Sudáne, alebo e, Eritrejčanmi, ktorí sú v Egypte, v Izraeli, na Malte a ďalších krajinách. Všetci používajú Radio RNA ako e, taký spôsob, ako komunikovať. V súčasnosti Radio RNA spolupracuje väčšinou s eritrejskými občanskými spoločnosťami a v Eritreji neexistuje nič také ako e, sloboda vyjadrovania alebo nezávislé médiá. Momentálne jediné médium, ktoré v krajine funguje, je televízna a radiová stanica a tlač, ktoré všetky vlastní vláda. V Eritreji hovoriť o vláde alebo vyjadriť vaše stanovisko ohľadom súčasnej situácie môže viesť tomu, že vás uväznia. A nie je to jednoduchá úloha, vyplniť túto informačnú medzeru v Eritreje, predovšetkým pokiaľ e, viete, že mm, na základe počúvania Rada Erena vás môžu uväzniť. Na konci roka 2009 e, sa ocitlo uväzení veľa ľudí, pretože zistilo, že počúvajú Radio Erena a niektorí zostali uväzení až dva týždne. Viac a viac ľudí v Eritreje začalo počúvať naše rádio a to sa nepačilo eritrejskej vláde a rádio Erena e, sa stalo cieľom ich krokov. V roku 2012 e, bolo teda výsledkom aj to, že náš satelít bol rušený, jeho výsledne bolo rušené a naša webová stránka bola hekovaná eritrejskou vládou. Ďalej, e, každý deň nám chodia rôzne hrozby v e-mailoch a výhražné telefonáty, avšak bolo pre nás hrozné, keď nám e, rušili, e, blokovali naše vysielanie. Ten e, satelitný operátor, v tej chvíli to bol Arabsat, potvrdil, že ten rušiaci signál prichádza priamo z ministerstva informácií v Eritreji a v tohto, z tohto dôvodu satelitný operátor nás musel v podstate vyhodiť, pretože to rušenie taktiež rušilo E, tá rušička taktiež rušila ďalšie kanály z, na Strednom východe. Museli sme sa presunúť na Nilesat a museli sme znovu vyhodovať našu webovú stránku, pretože sme prišlo všetky údaje. No a na začiatku tohto roka eritrejská vláda vypustila z väzení 6 novinárov po takmer 6 rokoch a medzinárodné spoločenstvo toto považuje za e, dobrý vývoj udalostí a väčšina z týchto žurnalistov už odišla z krajiny, nedostali žiadne vysvetlenie hľadom toho dôvodu, prečo boli uväznení alebo prečo boli pustení z väzenia. vôbec v tom väzení nemali byť, ako vysvetlili no, reportéry bez hraníc v februári 2009 prebehla razia v, malom, v malej rozhlasovej stanici, ktorú vlastní ministerstvo vzdel a ministerstvo školstva. Asi 50 zamestnancov bolo prevezených do detenčného centra v Dopozito na, na predmestí Asmara bez akéhokoľvek vysvetlenia. Nezabúdajme, že taktiež veľa novinárov, ktorí sú zadržiavaní viac než 14 rokov vo väzení bez nejakého súdneho procesu, pretože si robili len svoju prácu. Taktiež mnoho e, aktivistov v oblasti ľudských práv a slobody vyjadrovania povedalo, že v krajinách ako napríklad Čína majú blogery obrovské množstvo problémov zo strany vlastných vlád, ale v Eritreje nie je ani také ľahké sa dostať k internetu. Jediným internetovým providerom je telekomunikačná služba v Eritreji, ktorú vlastní vláda a je veľmi pomalá, len 5 kB za sekundu a priamo prepojenia a hlasové služby ako Skype sú všetky zablokované. Našťastie ešte stále fungujú sociálne médiá ako napríklad Facebook. Novinári, ktorí pracujú pre vládne médiá, sú taktiež obeťami represálií a nestáleho zastrašovania zo strany svojich nadriadeným. Ja sám som pracoval pre eritrejskú televíziu celých 14 rokov. Nedôvera medzi kolegami, cenzúra zo strany nadriadených, všetko toto je súčasťou našej každodennej práce. Akýkoľvek žiadny novinár nemôže voľne pracovať na nejakom programe alebo príbehu. Všetko im to je pridelované zo strany ich nadriadených. A na záver by som chcela povedať, že viesť konštruktívny dialog s eritrejskou vládou je dobrý nápad, ale len pokiaľ to bude eritrejská vláda chcieť financovať rozvojové projekty v Eritreji taktiež môže pomôcť Eritrejčanom, avšak Európska únia a ďalší darcovia musia zaručiť, že sa skutočne to pomoc dostane k Eritrejčanom. Musí byť zavedený monitorujúci mechanizmus na území Eritreji, ktorý zaručí, že ľudia môžu mať prospech z rozvojového financovania. Ďakujem. Ďakujeme, pán Solomon. Ďakujeme, že bránite slobodu vyjadrovania. A ďalej, e, teda ďakujeme vám, že dávate prepojenie s realitou Eritričanom. Teraz zostane slovo pani Dioke Hankebrand, ktorá je zodpovedná v rámci výboru e, pre vyšetrovanie. Prišla z Ženevy, aby nám poskytla aktuálne informácie hľadom hlavných e, výsledkov vyšetrovania v rámci teda výboru pre Eritreu. Vítame vás tu a taktiež, že ste rýchlo potvrdili svoju účasť. To vám ďakujeme. Máte 10 minút, prosím. Dobré ráno, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, komisári Európskeho eh, výboru OSN pre otázky Eritreji. Sú radi, že zamáte našu prácu. A požiadali ma, aby som vám poskytla aktuálne informácie. Ako viete, Rada pre ľudské práva v júni 2014 po vypočutí druhej správy výboru pre Eritreus rozhodla vytvoriť vyšetrovací výbor, aby sa vyšetrili vyšetrilo údajné porušovanie ľudských práv v Eritre, na, ktoré, o ktorých sa hovorilo v predchádzajúcich správach. Predseda rady v septembri 2014 menoval Majka Smitha z Austrálie, aby predsedal výboru. Taktiež sa k ním pripojil pán Danko z Gany a e, pani Sheila Kiteo z Maurícia. A pracovali na tej správe, o ktorej ste hovorili, bola predstavená v marci tohto roka. Vláda nespolupracovala s výborom ani nezareagovala na žiadosť o návštevu v krajine, aby sme získali dodatočné informácie. No vo svetle e, metód iných vyšetrovacích výborov vo svete sme trvali na tom, že chceme získať informácie z prvej ruky, ktoré boli získané transparentným a nestranným spôsobom. E, 1500 ľudí bolo vypoču, 150 e, e, ľudí bolo vypočutých v rôznych krajinách a taktiež sme dostali 1600 písomných vyjadrení a vyhodnotili sme všetky dostatné informácie z otvorených zdrojov a dospeli sme k záveru, že incident e, sa odohral tak, ako sa popisuje. Teraz by som rada popísala nález výboru, vyšetrovacieho výboru, ako sme ho predstavili v júni tohto roka. Na základe dôkazov výbor zistil, že dochádza k systematickému a širokému porušovaniu práv v Eritreje, pričom nikto nebol potrestaný. Výbor taktiež zistil, že porušovanie práv, čo sa týka mučenia mimosúdnych poprav a nutenej práce. Toto všetko môže predstavovať e, zločiny proti ľudskosti. E, toto neznamená, že takéto zločiny neboli v iných oblastiach e, taktiež vykonané. Taktiež sme požiadali o prešetrenie porušovania ľudských práv v príslušnom regióne a taktiež všetky údajné prípady porušovania ľudských práv, ale náš mandát neza, sa, ne, neobsahuje vyšetrovanie medzinárodného zločinu v Eritre. Toto malo dopad na Eritreu a Eritrejčanov, pretože ľudské práva sú tam veľmi obmedzené, často sa využíva technika mučenia, a rozsudky sú veľmi, e, sú väčšinou neverejné a taktiež sú ľudia náhodne zatýkaní, mnoho ich zmizlo, vrátane novinárov, politických dizidentov, náboženských vodcov a príslušníkov minoritných skupín. Dnešná Eritrea je poznačená represáliami a strachom obrovská sieťa sledovania preniká do všetkých sfér spoločnosti a obracia proti sebe dokonca členov rodín, vrátane v diaspore. Komisia hovorila o sledovaní a špionáži v Eritreji, čo prekračuje potreby boja proti zločinnosti. Nuša, Eritrejčania kvôli tomu žijú v strachu, o tom, že ich správanie bezpečnostní agenti monitorujú a že bude použité proti ním a budú zatknutí, mučení alebo jednoducho zmiznú prostriedky zastrašovania môžu byť zamerané na členov rodiny tých, ktorí odišli z diaspory. Zatknutie je bežnou, bežnou, bežným úkazom v Eritreji komisia povedala, že svoje voľné zatýkanie a zadržiavanie v Eritreji má svoje korene v nedostatočnom právnom štáte alebo kontrole spoločnosti proti akejkoľvek kritike a podmienky zadržiavania sú veľmi zlé a obrovská sieť v krajine zadržiavacích zariadení je veľmi zlá. No a orgány používajú mučenie ako bežný nástroj. Mučia sa zradcovia, tí, ktorí sú hrozbou, alebo sa považujú za hrozbu pre verejnú bezpečnosť, alebo tí, ktorí páchajú cezhraničnou, cezhraničnou e, kriminalitu Mučenie sa používa na vynútenie priznania alebo na to, aby ľudia volili svoju vieru. Vláda veľkú časť populácie podriadila národnej službe, či už civilnej službe alebo vojenskej službe. Za 18 rokov vo veku 18 rokov všetci občania sú odvedení. Zatiaľ, čo národná, národná služba má trvať len 18 mesiacov v skutočnosti, vedenci často musia slúžiť roky v nehumánnych podmienkach. Záver komisie je taký, že nutená práca v daných službách je podobná otroctvu. Ženy v národnej službe sú vystavené obrovskému riziku znásilnenia, či dôstojníci využívajú svoju nadradenosť či ženám a nútia ich k nútia ich e, k sexuálnemu otroctvu. Komisia zdokumentovala použitie nutenej práci, ktorá prekračuje len hranice národnej službe. A v Eritreji je to také rozšírené, že všetky sektory hospodárstva sú na tom založené a všetci Eritrejčania počas svojho života stanú obeťami. Riori sú nútení k práci, no a tiež nútenú prácu nutené práce sú vystavení ľudia, ktorých sú označení vládou. Nož Rada pre ľudské práva vyjadrila svoje obavy z tých správ o porušovaní ľudských práv eritrejskými orgánmi proti vlastnej populácii. Rada rozhodla, že rozšíri mandát komisie ešte o rok, aby sa vyšetrilo systematické rozšírené porušovanie ľudských práv vzhľadom na zaistenie zodpovednosti, vrátanie toho, kde tieto porušovania konštitujú podstatu zločinu proti ľudskosti. Komisia v júni budúceho roka predloží záverečnú správu. Komisia tiež predložila isté odporúčania Eritreje ako štátu a medzinárodnému spoločenstvu. Ak chcete, môžem sa im venovať, ak máme ešte čas. Áno, ďakujem pekne. Ja myslím, než dáme slovo poslancom a potom na záver môžete to Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz sa dáme slovo kolegom. Ako prvá dostane slovo pani Píle. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem tiež za prezentácie. Ja mám viacero otázok zúčastnil som sa viacero vypočutí o Eritreji. Rado by som položil otázku rádiu Arena. Vy ste hovorili, že, že poslucháči, cieľová skupina je v susedných krajinách. A zaoberajte sa aj tými, ktorí sú, povedia, čo sa im stane. Ďalej ste povedali, že treba, treba prijať lepší monitorovací systém a tak ako sloviť aj tie najchodobnejšie vrstvy. No a toto je možno uh, otázka pre ESVČ. No ešte sme túto otázku kládli v minulosti a odpoveď bola veľmi nejednoznačná. A ďalej by som rado položil otázku vám, alebo SVČ. Máme proces Chartum Európskej únie. Nie je veľmi jednoduchý na pochopenie. Učili bojovať proti terorizmu v regióne No a v rámci procesu z kartúnu, z kartomu je možný dialog s vládou Eritrej. Takže ako sa to používa? Používa sa to ak, áno, ako na plne tlaku na vládu, aby zastavila vojenskú službu pro 18 mesiacoch či vždy robia, že sa o tom hovorí, ale nikdy neimplementuje. A nie je tu hrozba, a ja by som povedal, že je, že tento proces bude slúžiť účelu, že vláda z Eritreji získa čo žiada menej kritiky o ľudských právach a pomoc z EÚ na zastavenie 6% populácie, ktorí sú mimo A ešte jedna vec. Otázka pre zasadnutie Givesen, ak to správne chápem, tak ste povedali, že výbor nevyšetroval ďalej zločiny proti ľudskosti. Ja sa chcem spýtať, kto to urobí? Navrhuje váš výbor, kto by sa mal touto otázkou ďalej zaoberať? No a kde ste v vašej správe povedali, že krajinu riadi strach. To je veľmi dobrý príklad. A je sem, ktorý bol ktorý predsedal, ktorý sa zúčastnil zasadnutia rady, tak povedal, že aj osobitný spravodajca pre Eritreu v Ženeve čelil hrozbám, uskutočnilo sa nejaké vyšetrenie toho, kto za to zodpovedá, alebo takéto hrozby neustále pokračujú aj proti mimoriadnemu a osobitnému spravodajcovi. Ďakujem pekne. Pán Demesmaker. Ďakujem pekne. Ja opäť budem pokračovať po holandsky. Ja by som rád poďakoval za prezentácie a samozrejme veľmi ľutujem, že jeden z hostí nemohol prísť. Jeden z hostí, ktorý žije ešte v našej krajine a to len ukazuje, čo aký strach tu panuje, dokonca aj tu v našej slobodnej spoločnosti. Aj to už o mnohom vypovedá. No a mimochodom vidíme to aj na tom, že európska vláda stanovila teda nie z diaspory, no a časť príjmov zo zahraničia je zdaňovaná. No a teraz moja prvá otázka. naše zástupcovia, aké opatrenia je možné prijať, aby sme zabránili tomu, že to zajde až tak ďaleko. Je predsa hrozné, keď počujeme, že všetci žurnalisti odišli z krajiny. Ja som sa bol tiež novinárom v minulosti. Vieme vôbec, čo to znamená, keď teda žurnalistov vníma ako kriminálnikov, no a ďalej tie úteky nie kvôli chudobe, ale kvôli tomu, že sa tak porušujú ľudské práva. No, 200 miliónov eur sa poskytne a EU poskytuje v podobe rozvojovej pomoci ale my v každom prípade musíme zabezpečiť, aby, táto, táto, aby túto pomoc sa dostalo obyvateľstvo. A ja sa pripojam k otázke, ako zabezpečiť, že to tak skutočne bude. Ale keď sa aj zlepší hospodárska situácia ľudí, keď sa nám to podarí, tak ľudia budú stále utekať pred týmto brutálnym diktatorským režimom, základné práva, ktorý nerešpektuje základné ľudské práva obyvateľstva. Ja sa pýtam, aké perspektívy dnes ešte existujú, aby sa situácia ešte zlepšila a či máme vôbec nejaký vplyv na to. No, ďalej tiež otázka úlohy Africkej únie, akú úlohu môže zohrávať ona s ohľadom na ľudské práva v Eritreji aj v susedných štátoch, Djibouti, Jemen, Sudán. Čo robia tieto? Existuje tu nejaká spolupráca? Sú otvorení medzinárodnej spolupráci vôbec? A ďalej sa pýtam, utečenci. Eritrea je s krajinou, z ktorej po Sýrii uteká najviac utečencov. A to sú ľudia, ktorí sú potrební v krajine. Ako teda zabezpečiť a pomôcť ľuďom, tak aby v budúcnosti sme im dali šancu zlepšiť spoločnosť v štáte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nejaké ďalšie otázky? Dám. A ešte predtým, než dám slovo zástupcom ESVČ, pani Ulrike Brown. Ste tu, áno. Tak by som tiež rada položila otázku, ktorá súvisí s diktátorom. Takže ako ESVČ rieši otázky ako je napríklad diktátor, ktorý od získania nezávislosti riadi krajinu bez eh, volieb, aká bola výsledka návštevy eh, Mogheriniovej vysokej predstaviteľky v krajine, eh, kde viedla diskusie s predstaviteľmi Africkej únie. Hm, takže máte slovo. Nech sa páči. 3 až 5 minút. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, situácia v oblasti ľudských práv, už sme práve popísali, tak ja to môžem len potvrdiť. Eritrea má veľmi Eritrea je veľmi zlá situácia v oblasti ľudských práv. Hm, správy šetrovacieho výboru veľmi správne hovorí o hlavných obmedzeniach zákonných práv v Eritreji. My z toho máme obavy, pozície k správe na stretnutí Komisie sem pre ľudské práva júni minulého roka. Máme veľmi veľké obavy, pretože vyšetrovací výbor dostal úlohu, aby zhodnotil, či porušovanie ľudských práv konštitujú zločiny proti ľudskosti na rámci našich diskusí e, s vládou v Eritreji na našich stretnutiach e, na vysokej úrovni. My vyzývame Eritreu, aby spolupracovala s vyšetrovacím výborom. Toto je mimoriadne dôležité, aby sme zistili fakty. No a ďalšou vecou je, že e, vyšetrovací výbor v e, období od roku 1993 do teraz e, berie za predmet svojich skúmaní a Eritrea musí spolupracovať s vyšetrovacím výborom a poskytovať nevyhnutné informácie a musí dať komisii výboru prístup k Ukrajine a to je najlepší spôsob, ako zistiť fakty. Takže máme veľké obavy. No my naše obavy vyjadrujeme pri každej príležitosti. Pani Mogherini pri svojej návšteve v Etiópii, myslím, že to bolo tlačové vyhlásenie, vy vyzvala Eritreu, aby zlepšila situáciu v oblasti ľudských práv. Tiež hovorili o otázke e, s Etiópiou, samozrejme, ministra zahraničných vecí, ale ona, myslím, že to bolo tlačové vyhlásenie, ona vyzvala Eritreu, aby dodržiavala základné ľudské práva. Máme pár znakov, signálov, že Eritrea má snahu zlepšiť niektoré ľudské práva. Právo na mieste v septembri 2014 Eritrea e, pristúpila k dohovoru proti mučeniu a ponižujúcemu správaniu. Musíme zabezpečiť implementáciu. Koncom roku 2014 vláda Eritrej oznámila svoj záujem zreformovať národnú službu. Nevieme presne a nepoznáme presne Obsah navrhovaných reforiem tiež bol návrh obmedziť národnú službu pre rekrutu na 18 mesiacov, ale treba to vnímať, keď prepustia prvých rekrutov v priebehu budúceho roka. No a na záver, ďalším znakom je, že Vláda Eritrej vyjadrila ochotu spolupracovať s EÚ a rovnako s kanceláriou predstaviteľa komisárov SM pre ľudské práva. Dva vezálneho periodické revízie v roku 2014, takže EÚ chce tento proces podporiť a začneme sa tomu venovať v budúcom roku. Ja sa najskôr budem snažiť odpovedať na pár otázok. V tom sa vrátim v podstate našej angažovanosti v Eritreji. Tým začnem. Cieľom našej angažovanosti je podporiť obyvateľov Eritreji a tiež si myslíme, že že nás Eritrej jediným spôsobom, ako môžeme viesť dialog s krajinou o ľudských právach a snažiť sa presadzovať reformy. Uvedomujeme si, že situácia v ľudských právach je náročná, ale chceme sa angažovať aj na lepšie e, dialogu a riešiť otázky. Takže ide nám tu v prvom rade o tie najdôležitejšie záležitosti, ako je podpora ľuďom, ľudí, pomoc ľuďom. Chceme pomôcť teda Eritrejčanom prostredníctvom vytvárania pracovných príležitostí a chceme zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. Pokiaľ ide o zlepšenie situácie ľudí, to všetko ide ruka v ruka zlepšením humanitárnej situácie. Preto sa venujeme na všetkých vysokých predstaveniach práve tejto problematike a zdôrazňujeme, že ľudské práva musia byť dodržiavané. Venujeme sa tejto otázke aj na medzinárodných fórach, ako OSN, kde podporujeme rezolúciu predlženia mandátu výskumnej komisie na ďalší rok a chcem, aby Eritrea spolupracovala. A Vlastne ďalší aspekt nášho zaangažovania, ktorý je dôležitý, je tým, že sa venujeme tým prapričinám migrácie, ktoré sú zlá hospodárska perspektíva, nedostatok budúcnosti pre ľudí, mladých, nedostatok pracovných príležitostí a zlá humanitárna situácia v oblasti ľudských práv. Eritrea musí byť vnímaná v širšom kontexte regionálnom kontexte. Prerušenie vzťahov s Eritreou to neulahčí pád režimu, ale môže prehlbiť izoláciu, ochudobniť viac populáciu a celú, a celú krajinu posunúť na e, priepas kolapsu. Takto môže vzniknúť ešte silnejší extrémizmus a zhoršiť sa situácia aj v oblasti ľudských práv. Takže musíme byť skutočne opatrní, keď zvažujeme plusy a mínusy rozvojovej pomoci. A chcela by som takisto povedať aj niečo k otázke chartumského procesu. Veľmi stručne, pretože musíme skončiť a ešte chcem dať slovo aj kolegom. Very briefly. Very, very briefly. Oui, uh, de la part uh, de la... Áno, pokiaľ ide o výbor EFKO, tak eh, my sa venujeme práve spúšťaní týchto projektov, pokiaľ ide o otázky súvisiace s monitoringom, pokiaľ ide o mieru spolupráce, tá je obmedzená, spúšťanie tých projektov v kontexte Eritre je obmedzený, ale odteraz vlastne osoby z delegácie už dostávajú cestovnú povolenku na to, aby mohli sme sledovať, ako tie projekty postupujú, takže to je dobre, takže uistíme sa aspoň, aby to fungovalo. Minulý týždeň napríklad, alebo lepšie povedané minulé dva týždne, tak došla tá misia, ktorá to monitoruje, monitoruje externým spôsobom niektoré projekty a takýmto istým spôsobom máme štyri veľké projekty, a v roku 2005, to sa týka tohto obdobia 2015 a ďalej, takže momentálne Takýmto spôsobom vyhodnotujeme spustenie troch z týchto štyroch projektov. Takže pre nás je to veľmi dôležité. Snažíme sa čo možno najviac vyhnúť nejakým tokom finančným, ktoré by išli cez vládu v tom kontexte, aby sme jednoducho mohli vysledovať, kam tie peniaze idú a začiatkom januára roku 2015 sme tu mali misiu účtovného dvoru európskeho do Asmary, do hlavného mesta, aby sme jednoducho sa uistili o regulárnosti operácií. My zdieľame vaše obavy, pokiaľ ide o kontrolu tých spúšť, toho spúšťania týchto projektov a vlastne aj toho, že aby skutočne tá pomoc išla do rúk tým, ktorí ju potrebujú. A takýmto spôsobom chceme pomôcť tú spoluprácu a pomôcť tým ľuďom vytvoriť pracovné príležitosti aj v tej perspektíve mobility mladých, na to, aby mladí ľudia mali perspektívu do budúcnosti, aj pokiaľ ide o zamestnanosť a jednoducho takýmto spôsobom chceme pomôcť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem SVČ aj komisii za ich príspevky do diskusie. Myslím si, to dobre doplňa prejavy, ktoré sme tu počuli. Vám dám dve minúty, aby ste sa mohli vyjadriť presnejšie ako som už povedala, pretože musíme ukončiť schôdzu a poslať tlmočníkov na obed dve minúty. Thank you. Uh, okay. uh. Ďakujem. the hmm. floor now, the floor was now for Mrs. Ankerberg. Oh, ah, sorry. Yeah, two minutes. And you will just have uh, one minute for giving the last remarks because Mrs. Lochbiller... Uh, Teraz dostala slovo kolegyňa. Či ešte tu je otázka? Expert SVČ hovorí, že má odpoveď na chartonský proces. Pre ňa by bolo dobré, ak by mohla zaslať v písomnej podobe tento túto odpoveď. Takže ďakujeme za váš príspevok. Ďakujeme pekne, nech sa páči, máte slovo. V stručnosti, pokiaľ ide o kriminálne skutky proti humanitá, proti ľudským, ľudskosti, najprv tá komisia sa nevenovala týmto otázkam, išlo tu skôr o porušovanie ľudských práv. A rada, keď rozšírila mandát komisie na ďalší rok v júni, zmenila, revidovala ten mandát a požiadala komisiu, aby preskúmala porušovanie ľudských práv v kontexte zabezpečenia maximálnej zodpovednosti, vrátane toho, kde vlastne tieto sa môžu zmeniť na skutky proti ľudskosti. Takže vlastne komisia v tej druhej polovici svojho mandátu sa venuje aj týmto otázkam a tá finálna správa bude predložená na Radu pre ľudské práva v júni budúceho roku. A pokiaľ ide o tie zastrašovania, ktoré už boli nahlásené tuto vo výbore, áno, boli tu takéto zastrašovania komisárov v Ženeve, ako boli tu aj svetkovia, ktorí spolupracovali s týmto vyšetrovacím výborom v priebehu týchto vyšetrovaní a preto vlastne tá ochrana obetí bude aj naďalej pokračovať v tom zmysle, že to bude kľúčové pre nás, aby sme prijali také opatrenia a metódy, ktoré majú zabezpečiť ochranu týchto osôb, ale samozrejme treba vždy vychádzať z tých hostiteľských krajín, kde tieto interviá sa konajú. A možno ešte posledná pripomienka, pokiaľ ide o spoluprácu zaangažovanosť, komisári privítali takúto zaangažovanosť, ak to povedie k efektívnej spolupráci, ktorá vlastne slúži na zlepšenie takejto situácie. Komisári aj naďalej sa budú snažiť zaangažovať sa s Eritreou. Hovorili o tých o, tej, o tom procese vytvárania novej, novej ústavy, predlženia toho procesu, ale tie svedectvá, ktoré priniesli komisári, vlastne pokazujú na to, že málo sa doposiaľ zmenilo a preto komisári vlastne opakovane žiadali hmatateľný pokrok v oblasti ľudských práv Eritreji, čo vlastne z ich uhla pohľadu mal byť kľúčový pohľad všetkých našich aktivít s touto krajinou. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A posledný rečenie sa páči, máte iba minútu, pretože už nemáme čas. final thing. I just want to say... Takže posledná vec. Máme programy pre tých, ktorí sú vlastne ktorí nevedia, čo treba urobiť. Odporúčame ľuďom, aby zostali v utečenských táboroch v Sudáne a v Etiópii. Vždy poukazujeme na nebezpečenstvo sahárskeho priestoru, stredomorského priestoru, a vždy vysvetľujeme túto situáciu. Takže myslím, že to vlastne pokrýva tú otázku. A pokiaľ ide o chartumský proces, to je vtip stručnosti. Pretože my sme komunikovali so sudánskou bezpečnosťou počas tohto procesu, prepustili 14 ľudí, ktorí boli unesení. Dva týždne po tom, čo skončila konferencia, kontaktovali sme ich zase v iných prípadoch a oni povedali, že to sa ich netýka Takže pre mňa to je iba vtip, zlý vtip. Myslím, že to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, ďakujeme všetkým rečníkom, ďakujeme za to, že ste prišli, ďakujeme všetkým, ktorí prišli z komisie SVČ, sekretariátu, ďakujeme skutočne všetkým aj asistentom, ktorí sú tu vždy. Takže pekný deň a venujte sa materiálom, ktoré začleníme do tejto správy. Na budúce sa stretneme v novembri 12.